Dobré ráno, vítam vás všetkých v našej peknej veľkej miestnosti. Chcela by som vás privítať na dnešnom stretnutí. Program, tak ako to bolo avizované, vieme, je pozmenený a to už 3 dni. Vypočujeme si dve... Nebudeme hlasovať o správach od pani Ferhajn, pretože eh, v gestorskom výbore ešte Teraz budeme hovoriť po anglicky. Nemáme anglický preklad, pýta sa pani predsedajúca. Áno, už to funguje? No dobre. Tak už máme do angličtiny? Tak budem po anglicky. Museli sme pozmeniť program. Už na stránke ste mohli 3 dni si prečítať, že zmena tu bola. A Museli sme zrušiť hlasovanie o dvoch správach Sabine Ferheyen, pretože ten gestorský výbor ešte stále nehlasoval a my sme si chceli tieto správy prečítať do detailov, pretože tam sú skutočne veľmi komplikované body a tematické okruhy a myslím si, že by sme sa mali snažiť o to, aby sme to správne pochopili, aby sme sa potom správne aj rozhodli. Pane Hannibal, hovorím síce zlo v angličtine, ale dúfam, že ste ma porozumeli. Tak a môžeme prijať v takomto, takejto forme program, nikto nie je proti. Dobre, takže zostajeme k bodu 3. Musíme odsúhlasiť zápisnicu. Ak niekto má niečo, čo by chcel povedať, tak prosím vás, povedzte to pred koncom stretnutia, pretože inak budeme, odsúhlasíme túto zápisnicu. Už teda máme to anglické tlmočenie? Ešte stále nie? Prosím vás, už tlmočte, pretože nechcem hovoriť celý deň angličtina. Oznámenia predsedu, toto stretnutie sa vysiela na internete, viete, čo to znamená, každý vás vidí, čokoľvek si už pod tým predstavíte. Máme tlmočenie aj Máme iba polovičný jazykový režim, nemáme bulhorčinu, češtinu, lotištinu, malštinu, švedčinu, portugalčinu a slovenčinu. ale dúfam, že zástupca Slovinči, Slovinska ma rozumie tak či tak. A ty už musíš ísť preč? A prepáč, hovorí pani predsednička. Aha, to je Slovensko. Tak už máme tu angličtinu? Dobre, tak už môžem hovoriť po nemecky. Takže prejdeme k téme šport. Skutočne to bola najdôležitejšia téma ako taká. Každý tu v parlamente si myslí, že sa musí vyjadriť k športu. Ja to síce viem pochopiť, ale bolo to ťažké pre kolegov, pre kolegu Fisasa, aby to celé nejako skompletizoval. Máme túto správu a iste viete, že <clears throat> mali sme tu správy aj predtým, mali sme tu správy pána Fromatisa, máme tu aj správu ktorá sa je zameraná na úlohu športu vo vzdelávaní a potom ešte máme správu o budúcnosti športu a teraz ešte máme túto európsku dimenziu športu. To je v poriadku, pretože to máme v Lisabonskej zmluve. Prvýkrát tam máme uvedený ten výraz šport a teraz dúfame, že budeme a získame dodatočné kompetencie pre túto oblasť. 14. júla sme mali predloženú túto správu, mali sme 394 pozmeňujúcich návrhov, a šesť ostatných výborov sa k tomu takisto vyjadrilo, takže máme aj stanovisko a to je veľmi pozitívne. Takže pánovi Fisasovi by som chcela povedať, že sa mu chceme poďakovať za tú jeho námahu, za to, že takýmto spôsobom vypracoval veľmi vyváženú správu a dúfam, že dnes pri hlasovaní budeme do istej miery aj my konzekventní a kongruentní, že tu nebudeme mať nejaké rozpory a že Nebudem mať problém to potom prezentovať verejnosti po odhlasovaní. Ak Santiago chce ešte niečo povedať, tak nech sa páči, má slovo. Nie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, Doris. Ja by som sa chcel predovšetkým poďakovať u kolegov, predovšetkým u tieňových spravodajcov, pretože Títo skutočne intenzívne spolupracovali, mali veľmi pozitívny prístup a týmto sa nám podarilo vytvoriť dokument, ktorý je koherentný a ktorý sa zasadzuje za šport, pre šport, ako, si to, ako ste to už povedali. A chcem sa poďakovať práve novému spravodajcovi za SND, pretože títo skutočne so mnou úzko spolupracovali a takisto Albertovi za Alde. On bol takisto skutočne vyslovene E, prospešný v tejto oblasti. A takisto sa chcem poďakovať aj niekomu, kto tu dnes nie je, pretože aj ostatní, ktorí so mnou spolupracovali, boli veľmi skutočne e, angažovaní a podarilo sa nám vytvoriť také e, pripomienky, ktoré skutočne zlepšili znenie celého textu. Ďakujem takisto spravodajcovi za zelených, hoci tu nie je momentálne, je v Katalónsku, sú tam voľby a Chcem sa takisto poďakovať e, pani Berža z GUE. Takisto sme veľmi úzko spolupracovali. Takže ďakujem skutočne všetkým. Ďakujem všetkým za spoluprácu. Ďakujem aj sekretariátu výboru. A predovšetkým sa chcem poďakovať Rite, pretože táto spracovala, pracovala veľmi tvrdo. A ďakujem všetkým ehm, asistentom tieňových spravodajcov bolo tu skutočne veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov a jednotlivé body možno niekedy ani neboli tak veľmi rozdielne, ale skutočne tu boli veľmi veľké malé otienky a ja som sa snažil o to, aby sme vytvorili skutočne koherentný a konzekventný text a ďakujem ešte raz asistentom za ich príspevky asistentom jednotlivých kolegov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že hlasovanie prebehne v poriadku na to, aby sme vytvorili skutočne koherentný text, ktorý sa zasadí za šport. Ďakujem pekne. Pokým si ty hovoril, tak tvoj priateľ Ivan svojej priateľke pani Nevedialovej gratuloval k narodeninám. Krásnou kyticou aj my sa pridávame všetko najlepšie k narodeninám. A ja by som chcela byť taká mladá. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 71. Kto je za? Proti prijat. Kompromis 3. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Osemdesiat jedna. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Tam jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 162, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. FEM 2, kto je za, FAM 19, takisto to je zle uvedené. Musím skutočne dávať pozor, už budem dávať pozor, slubujem. 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 84, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, ale to si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 za, 12 proti, prijaté. 158, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté poprosím vždy jasne zdvíhať ruky, pretože to potom bude komplikované. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 239, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5, kto je za, alebo nie, pýta sa pani predsednička. 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 86, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 88. Ako? Nemáte tlmočenie? Nevieme, kde ste, úplne sme sa stratili, teda aspoň ja som stratená. Aha, rozumiem, ale v poriadku. Teraz sme na 88. Je to na strane 5. 88, strana 5 v poriadku, dobre, takže 88, to je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, overme si, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 14, 14, zamieta sa.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 126, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 23, kto je za. Čo sa to so mnou dnes deje? Ospravedlňujem sa. 128, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 23, kompromis, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme k 136, kto je za, kto je proti, Zreli sa prijaté. 138 za, proti, musíme si to overiť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 22 za, 8 proti, 139 za, proti, zdržali sa prijaté, 140 za, proti, zdržali sa prijaté, 141 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa prijaté. 151 za, proti, ešte raz, 151 za, proti. To sa nedá, Maria Badia. Vy ste za to? 151. 151. 151. Kto je teda za? Ďakujem. Kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, prijaté. 156 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. 173, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 175, 176 sú identické. Kto je za? Proti? Zrali sa? Zamieta sa. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k 20. Imko a Júri, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 174 za, proti, zdržali sa, prijaté. 185 za, proti, zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, prijaté. 178, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme IMKO 7. IMKO 7 na druhej strane a Júri, kto je za? Proti? zžali sa? Zamieta sa. 196 troch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Tretia časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 197. 77 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 198 za, proti, zdrželi sa, zamieta sa, 200 za, proti, zdrželi sa, prijaté. 201 za, proti, zdrželi sa, zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdrželi sa, prijaté. 209 na ďalšej strane 209 Ivo, Belet a Sean Kelly, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 211 za, proti, zdržali sa, prijaté. 212 za, proti, zdržali sa, prijaté. 213 za, proti, zdržali sa, prijaté. 215 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 221. Maritie Šáke, kto je za? Proti, zdržali sa, zamieta sa. 222 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti, zdržali sa, zamieta sa. Prijaté, pardon. 223, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 225, to sa stiahlo. A čiže 227, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 229, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 230 za, proti, zdržali sa, prijaté. 231 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 232, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 233, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 237 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 238 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 240 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 200 Kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 200, nie 18, kompromis 18, 16, pardon, kto je za, kto je proti, ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 250, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ústne pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 16. To je na druhej strane. Nemám to tu, hovorí pani predsednička. Aha, dolu. 6. Júri. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 254. Kto je za? Pardon, 254 hovorí pani predsednička. Sari Esej. Kde to mám ja v týchto zoznamoch? Ale ja tu mám Juri 6 a Libes. Juri 6 a Libes 6. Prepačte. Dobre. Piotr Boris. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 253. Kto je za? Proti. Hlasujeme. 253 ešte raz. Končím hlasovanie prijaté 22 k 8. Tak prejdeme k 254, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k 18. Áno, kompromis 18 na ďalšej strane, kto je za, kto je proti,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 proti zdržali sa prijaté. 277 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 283, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 284 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz Libe 4, kto je za, proti, zdržali sa. Overme si, otváram hlasovanie. Štvorka Libe. Končím hlasovanie. 14, 14, zamieta sa. 276, to sa stiahlo, 288, akože? So, which one? Liebe. Okay. Ktorý to je? Liebe? Budeme opakovať štvorku. Otváram hlasovanie pre Libe 4, kto je za. Kto je proti? Pardon, zatváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dokonca ešte viac, 13-15, čiže zamieta sa. A teraz prejdeme k 288. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh 6. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 294 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 295 za, proti, zdržali sa, prijaté. 296 za, proti, zdržali sa prijaté, 297 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 298 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 300, to je za, proti, zdržali sa, prijaté, 301 za, proti, zdržali sa, prijaté, 302, 304 za, proti, zdržali sa, prijaté, 305 za, proti, zdržali sa, prijaté. 306 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 307 za, nie, Santiago, nesúhlasíš? Odpadá. No, ak hovoríš. Yeah. And one part was adopted, part two was adopted. Časť 2 bola schválená, takže musíme pristúpiť 307. To je 307. hlasujeme preto, lebo jedna časť nebola schválená. To je za, proti, schválené. 308, 309. Nie, 310. Za, proti, zdržali sa schválené. 311 a 312 sú identické, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 313 za, proti, zdržali sa schválené. 315, 316 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 317 za, proti, zdržali sa schválené. 321 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Ak je prvá časť schválená, 320, 22 odpadá, takže teraz pristúpime 322. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 325 za, proti, zdržali sa, schválené. 326 za, proti, zdržali sa, schválené. 327 za, proti, zdržali sa, schválené. 328 za, proti, zdržali sa, schválené. 329, 30, 31, identické návrhy za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 338 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 339 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, pardon, opravuje sa pani predsednička, 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdržali sa schválené, 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22, 23, 24, 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny podmienca 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa. Musím si to overiť, overíme si 32, hlasujte. Končím hlasovanie. Jedenáct za, 19 proti, zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 a 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa schválené. 47 za, proti, zdržali sa schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa schválené. 51 za, proti, ešte raz za, proti, zdrželi sa schválené. 52 za, proti, zdrželi sa schválené. 53 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 54 za, proti, zdrželi sa zamietnuté. 55 za, proti, zdrželi sa schválené. A teraz 60 za, proti, zdrželi sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 65 za, za, ešte raz, proti, zdržali sa schválené. 66 za, proti, zdržali sa schválené. 67 v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, schválené, ústny pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené, dvojka za, proti, zdržali sa, schválené, 3 za, proti, zdržali sa, schválené, 4 za, proti, zdržali sa, schválené, 5 za, proti, zdržali sa, schválené, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz môžeme hlasovať jednotky až po 12. Unblock, súhlasíte? 1 až 12. Dobre, unblock. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa schválené, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa schválené, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1 za, proti, zdržali sa schválené. NV stanovisko. Môžeme 4, 5, 6, 7 hlasovať unblock. Dobre, tak nie teda. Takže 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8. Takže sedmička ešte raz sa, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis sme prijali, takže nemusíme o tomto návrhu hlasovať. 14. We vote nevertheless? OK. Wer ist dafür? Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa schválené, jednotka, o nich sa nehlasuje, je to pokryté citácia 13. Nemyslím si, že ostatné výbory sú voči nám také priateľské že neviem, či by hlasovali o všetkom, čo my im predložíme, ale by sme kultúrne na úrovni a budeme tak postupovať. Stanovisko IMKA 1. No, o tom nehlasujeme. Výborne. 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za proti, zdržali sa, zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Páčku, nehlasujeme B, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, C, za, proti, zdržali sa, schválené, D, o tom nehlasujeme. Stanovisko Júry, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ačko, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. C, Juri, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Stanovisko Libe 1, nie, nie, nie. Takže ústny sa návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička od Libe za, proti, zdržali sa, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, schválené 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ja. Also. Ja. No, postupujeme ďalej. 4 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, overíme si to. Hlasujte o šestke. Šestka od ženského výboru. Toast. Končím hlasovanie. 11 za, 19 proti. Je to jasné. Sedmička za, proti, zdrželi sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Hlasujte. O desiatke. Končím hlasovanie. 15 za, 15 proti, zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13 za, proti, overíme si to, hlasujte po 13. Končím hlasovanie. 11 za, 19 proti, zamietnuté 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, schválené 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, schválené 21 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Dobre, hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. 11 za, 19 proti, zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa, schválené, 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa. Overíme si. Jednotka, hlasujte. Vote is closed. Končím hlasovanie. 16 za, 14 proti, schválené. Taký veľký úspech. Dvojka. Za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Hlasujte. Končím hlasovanie. 13 zu 17. 17 za, 13 proti schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. Štyrka za, proti, zdržali sa, schválené. Peťka za, proti, zdržali sa. Hovoríme si to, hlas, hlasujte o peťke, končím hlasovanie. 16 za, 14 proti schválené. No, bolo dobre sa to pozrieť. Dobre, a teraz Záverečné hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. 28 za, 2 proti. Ďakujem pekne Santiagovi, bola to veľmi zložitá úloha. Bolo zložitá spolupráca s tieňovými spravodajcami, spravodajcami. Ďakujem pekne aj pani McClarkin, aj keď páni hlasovali proti ale oni sú s 90% celej tej správy o športe. Isté to tak je, že? Ak bolo to 80%? No, dobré, to je úspech. Je to výborné. Dobre, teraz sa dostávame k správe šáke. Správa šáke. Pani šáke tu žiaľ nie je. Tak. Wir stimmen aber trotzdem ab. Gibt kein... Napriek tomu budeme hlasovať, nie je tam žiaden problém. Áno, Tákula, máš niečo, e, čo by sa nám mohlo oznámiť pani, pani Šáke, alebo nemáš nič? Nič, dobre, pristupujeme k prvému hlasovaniu. Takže konkurenceschopný jednotný digitálny trh, elektronická verejná správa ako priekopník, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 1. Ústny pozmeňujúci návrh 1, no, kde ho máme? Za, proti. No, musíme hlasovať. O tom návrhu hlasujte. Ústny pozmeňujúci návrh 1 na strane 2. Končím hlasovanie. Mary Christine Veržia. 12 za, 16 proti, zamietnuté. A teraz sedmička. V dvoch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť, hlasujte. Hlasujte druhej časti sedmičky. Končím hlasovanie. 12 za, 18 proti, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, Zdrhli sa? Musíme si to overiť. Hlasujte. Končím hlasovanie. 22 za 7 proti schválené, 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 17 za, proti, zdrhli sa, no, musím si to overiť, 17. Hlasujte, končím hlasovanie. 15 za, 15 proti, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Takže hlasujte o 20. Skončím hlasovanie. 15 za, 14 proti, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa. A musíme z toho veriť. Otváram hlasovanie. Končím. 13 za, 16 proti, zamietnuté. 24 a 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, Držali sa, schválené. 20, 22 odpadá, 28 za, proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť, hlasujte. Končím hlasovanie. 16 za, 16 proti, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. Tridsaťtri za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa a overíme si 36, hlasujte. Končím hlasovanie. 19 za, 11 proti, schválené. 37 za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasujte o 37. Končím hlasovanie. 13 za, 16 proti, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdrželi sa, schválené, 43 za, proti, zdrželi sa, a musíme si to overiť. 43 si overíme, hlasujte. Končím hlasovanie. 16 za, 14 proti, schválené, 44. Kto je za? Proti, zdrželi sa, schválené. 47 za, proti, zdrželi sa, Zamietnuté. 48 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 49 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. No a teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Nech sa páči, hlasujte. A teraz skončím hlasovanie. Pani Šáke e, získala 30 hlasov, nikto nebol proti, kto sa nezdržal. Gratulujeme spravodajkyni bez hľadu na to, kde sa práve nachádza. Určite niekde sedí pri počítači. No. Dobre, práve prišiel náš kolega Berlinger. Sme veľmi radi, že ste medzi nami. A dostávame sa k bodu číslo 8 prínos Európskej inštitúcii ku konsolidácii a pokroku bolonského procesu. Všetci vieme, že bolonský proces je e, úmysel alebo plán, ktorý prebieha na medzivládnej úrovni. My vlastne nemôžeme do toho nejako zasiahnuť, ale sme zvonka kritizovaní za toto. Preto vlastne pred tromi či štyrmi rokmi ja som vypracovala správu k bolonskému procesu e, považovali sme za nevyhnutné, aby sme opätovne vypracovali ďalšiu správu, keďže vlády sa dohodli, že chcú ten proces trošku upraviť a zlepšiť. Pán Berlinger si to teraz detailne pozrel a potom, ako v Budapešti sa v roku 2010 uskutočnil príslušný summit, pevne veríme, že sa skutočne dosiahne pokrok. Chcela by som poprosiť pána Berlingera, aby prezentoval svoju správu 23 nám bude prezentovaný návrh správy na 21. decembra. Potom budeme môcť o nej hlasovať. Dala by som teraz slovo pánovi Berlingerovi, aby nám prezentoval svoju správu. Grazie, signora presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som zhrnul podstatu tejto iniciatívy a text, ktorý už čoskoro dostanete. Keď je návrh správy o úlohe európskych inštitúcií v konsolidácii a v pokroku boloňského procesu. Kolegovia vedia, že v apríli na budúci rok bude medzivládne stretnutie. Je to stretnutie, ktoré sa robí každé dva roky kde sa definujú ciele implementácie bolonského procesu a toto, e, tentokrát to bude v Bukurešti na budúci rok. Iniciatívu um, prejavil Európsky parlament a prichádza v čase, kedy sú veci v pohybe aj na tomto fronte. Ehm, znovu sa o tom ehm, diskutovalo v nedajnej minulosti aj v tomto výbore, a to podrobne, a komisia tiež o tom diskutovala a poprosili politické oddelenie nášho parlamentu, aby vypracovalo štúdiu. Ja by som chcel spomenúť aj prebiehajúce diskusie o ciele Európa 2020, o cieľoch Európa 2020, kde sa o tom tiež hovorí. A viaceré ďalšie iniciatívy Európskej komisie k modernizácie mm, mm, v oblasti vzdelávania, kultúry a tiež e, oznámenie, ktoré sme dostali nedávno Takže e, dôraz sa kladie na mobilitu hlavne ako, ako mm, to ťažisko e, v Európe a taktiež potreba podporiť týchto reforiem. Čiže čo je podstatou mojej, môjho návrhu správy, ktorý vám chcem prezentovať? Hlavná myšlienka je v tom, že by sme mali analyzovať proces Boloňský proces je hlavnou súčasťou e, procesu reforiem e, univerzitnej výučby v Európe, preto by to malo byť dynamickejšie a potrebujeme sa pozrieť na to, čo funguje v bolonskom procese, čo sa už dosiahlo, či sa dosahujú celkové ciele, no a zároveň kde sú problémy? Ako ich nazývam v prievodných dokumentoch? A kde sú nedostatky? ktoré má každá reforma a tak je to aj v tomto prípade. Takže chcem sa pozrieť najskôr na základné ciele. Celkový cieľ je to, že mladí ľudia v Európe ktorí študujú na univerzitách v Európe, majú právo a takmer potrebu vyplývajúcu z trhu práce, aby mali diplomy, ktoré budú platiť v celej Európe. Už by tu nemali byť žiadne národné diplomy, ktoré nebudú uznávané inde v Európe. Pretože inak tá vedecká základňa zostane na úrovni krajiny, ale malo by to platiť v celej Európskej únii. Toto vedie k problémom, pretože momentálne je 47 krajín, ktoré pristúpili do bolonského procesu a 27 je ich v Európskej únii iba. A tu sa už ukazuje, aký veľký úspech tento projekt mal a koľko ľudí sa k tomu pridalo aj mimo Európskej únie. No a my by sme radi dosiahli cieľ európskych univerzít v jednotlivých členských krajinách a mal by tu byť taký konsolidovaný prechod. Tento cieľ bol potvrdený aj na iných fórach a keď sa pozrieme na vydávané univerzitné diplomy, tak pracovný trh vyžaduje väčšiu mobilitu a väčšie možnosti využívať diplomy kdekoľvek. Nie všetky naše univerzity idú týmto smerom. Členské krajiny sa dostatočne nezaangažovali na to, aby sa dosiahol tento potrebný cieľ, táto potrebná podmienka. Nemáme dostatočné výsledky, proces je pomalý a nie sú tu zároky, že sa mm, veci splnia. Sú tu sociálne, kultúrne, ale aj profesionálne dôvody za tým. Teraz všetci um, využívame tzv. európske občianstvo, ale potrebujeme aj Európske univerzitné občianstvo. Proces, eh, ktorého cieľom je, aby celá Európska únia z toho profitovala, aby to prinášalo plody. A toto sa nezaobíde bez tejto potrebnej podmienky. My si musíme uvedomiť, že ako únia a ako členské krajiny musíme odstrániť prekážky, ktoré objektívne existujú medzi jednotlivými e, miestami a tu je potrebná transformácia. Tu žiadame od univerzít. Ukazuje sa, že je tu určitá nádej. V Európe vidíme budovanie oblasti e, s vyšším vzdelaním, tak ako vidíme oblasti, kde sa sústreďuje výskum. Takže v oblasti výskumu sa už uznáva potreba európskych inštitúcií toto je cieľ, ktorým sa výskum uberá. Európa sa rozhodla možno, že veľmi skromne, nebadane a pomaly, ale predsa len sa rozhodla, že potrebuje byť protagonistom tejto oblasti a zohrávať úlohu v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu. Musíme nájsť úlohu pre Európu. Samozrejme, že hlavnú úlohu hrajú členské krajiny, o tom hovoria aj zmluvy. Nie je tu nejaké želanie porušiť tieto zmluvy, ale Všetko ukazuje na tú skutočnosť, že aj teraz spôsob, akým e, je spoločenstvo mm, zložené, profil vyššieho vzdelávania a výskumu je skôr o úlohe ako o právomoci, o jurisdikcii, ale je to niečo, čo je zakotvené v našom živote prostredníctvom inštitúcií. Uvediem príklad. Jeden z hlavných výsledkov je e, hlavné je vzájomné uznávanie diplomov v jednotlivých členských krajinách a medzi univerzitami. Toto je jeden z takých prechodných krokov smerom k hlavnému cieľu, čo je automatická platnosť diplomov v celej Európe. Hoci mm, nepovedal by som, že je to sen, ale je to skôr strategický, nie tak veľmi taktický cieľ, teda uznávanie Eh, o ktoré sa snažíme. Taliansko, moja krajina, sa obáva platnosti našich vlastných diplomov v Taliansku. Čiže nemôžeme podporovať uznávanie v iných krajinách. Musí tu byť niečo nadnárodné. Eh, k, nejaká inštitúcia, ktorá udeluje diplomy, pretože keď len členské krajiny budú zodpovedné za odozdávanie týchto diplomov, tak tu sa tá taká všeobecná validita naruší. To je uh, to gro našej správy. S potešením som čítal, že komisia, to sú slova komisie, modernizácia univerzít a v ad hoc oznámení sa toto dáva do popretia že inštitúcie v rámci Európskej únie a tak ďalej, a teraz budem pokračovať, si uvedomujú, čo je potrebné urobiť. Čiže ako môžeme pokračovať, ako môžeme napredovať. Myslím si, že je to taká zmes opatrení, legislatívna práca, ale aj stimuly na podporu tohto procesu. Boloňský proces musí byť súčasťou európskej oblasti vyššieho vzdelávania. Um, a toto je nevinutný prvý krok. A všetko toto, ako som už povedal, znamená, že sa musíme sústrediť na samotný názov, bolenský proces. Je to proces uh, z dola hore. Nemôžeme to nechať len na ministrov, ktorí sa stretnú, ka- stretnú každé dva roky. Nemôže to byť ponechané ani na rozhodnutie hlav štátov a vlád alebo dekanov univerzít v každej krajine. Nemôže to byť proces z hora dolu, musí to byť každodenná práca celej akademickej obce v Európe, študentov. Nepodarilo sa nám zaangažovať e, vyučujúcich do tohto procesu. Musí tu byť nejaká zodpovednosť aj na nich, nejaké stimuly ktoré povedú k e, takémuto pohybu. Doteraz sme to nemali. E, neuvedomili sme si, že takéto reformy spochybňujú samotné učebné metódy, pretože to, čo sa vyučuje 3 roky, je veľmi odlišné od toho, čo sa vyučuje 5 rokov. Bude to taká mm, revolúcia vo výučbe a iba niektoré z európskych krajín, z krajín si to uvedomujú. Bohužiaľ sú to tie, ktoré sú na severe. Ja som z juhu, takže cítim tento nedostatok v tejto časti Európy, ktorá e, zaostáva. Musíme to zdôrazňovať. Samotné učebné metódy sa musia zmeniť a základom toho je väčšie sociálne povedomie, čo znamená, že univerzitní študenti sa musia vnímať ako súčasť spoločnosti, nie e, vrstva, ktorá je na okraji spoločnosti. Musia Musí sa to týkať e, celej mládeže, nielen privilegovaných vrstiev, ktorí majú prístup k vyššiemu vzdelávaniu. Sú tu teda dva aspekty. Jeden je kultúrny vzdelávanie a potom ešte sociálny aspekt. To znamená, že e, oblasť európskeho vyššieho vzdelávania je strategicky ambiciózny cieľ, ktorý musíme podporovať čo najsilnejšie. A ešte posledný príklad, aké praktické opatrenia môžeme prijať v minulosti sa o nich už hovorilo, ale bez e, dostatočného dôrazu. Prvý cieľ uznávanie diplomov všade. To znamená, že musíme zdôrazniť hodnotu základného práva na mobilitu. A to by nemalo byť len mm, takými mŕtvými písmenami niekde napísanými. Pozrime sa na Erasmus, aké úspešné, aký úspešný je v Európe. Stovky tisíc mladých ľudí z toho profitovali. Znovu je tu, e, tak povediať, kríza, pretože je to spôsob, ako poslať študentov do inej univerzity, do inej krajiny. A teraz chceme mať Erasmus 3.0, pretože keď hostujúca krajina má zohrať úlohu, tak musí dostať nejaké stimuly, e, pretože služba výučby je práve taká dôležitá ako právo na mobilitu. Čiže to znamená celá zmena v postoji, pretože inak mobilita sa bude považovať nie za pohyb od A do B, ale pohyb, ktorý Eh, je aj pohybom medzi kultúrami. A hostujúca krajina by mala z toho tiež profitovať, aby uznávanie diplomov platilo, ale aj vzájomná dôvera je potrebná. Chápem, že krajiny možno nechcú, aby niekto tam bol uznaný ako lekár, keď sa kvalifikoval v inej krajine, pretože tu nie je istota, koľko, uh, aké sú jeho znalosti. Nechcú ohroziť zdravie svojich pacientov ale vzájomná dôvera v kvalitu diplomov je podstatná. Taká celková kvalita tu musí byť, musí tu byť analýza, vyhodnotenie tejto kvality. Ak to nebudeme robiť každodenne, ak to nebude súčasťou každodennej rutiny, nie len nejaké občasné, nejaká občasná otázka, tak potom e, sa nám nepodarí E, vytvoriť takúto želanú štruktúru. Čiže musia tu byť stimuly, legislatívne kroky, inštitucionálna organizácia preto, aby každá členská krajina aj na úrovni hodnotenia kvality, aby to bola politika hodnotenia, ktorá bude stále prítomná. Potom zamestnateľnosť aké pracovné miesta budú mať títo absolventi univerzít. E, hovorí sa o trojročných e, alebo diplomoch po troch rokoch a ľudia e, pochopili, že to môže fungovať v niektorých sektoroch. Tie uh, najpokročilejšie hospodárske sektory už reagujú na potrebu zabezpečiť, aby ľudia mohli absolvovať e, určité cykly po troch rokoch. Trh práce nie je len o nejakom jednom druhu pracovných miest. Je tam veľa rozličných úrovní a preto sú tu aj rozličné úrovne štúdií, ktoré sa môžu uplatniť. Už máme štatistiky ktoré analýzujú krajiny, ktoré spolupracujú. Snažia sa zladiť ponuku a dopyt eh, na, vo verejnom aj súkromnom sektore. A to sú tie krajiny, ktoré sa im, ktorým sa podarilo efektívne sa prispôsobiť týmto potrebnám, potrebám e, diplomov po troch rokoch. Nemalo to žiadny negatívny dopad, čiže musí to byť konštruktívny prístup. Nie len taký čierno prístup k tomu, čo je dobré a čo je zlé. E, toto sa buduje krok po kroku každý deň, musí to pokračovať aj v budúcnosti, ale otázka zamestnateľnosti sa stala kľúčovou. Ďalší aspekt, pružnosť v učebných osnovách. V niektorých krajinách sú tieto osnovy veľmi striktné, nemeniace sa a preto je ťažké porovnať jeden diplom s druhým. Nikto nehovorí, že musí mať rovnakú výučbu v celej Európe. To by bola chyba, kultúrne by to bola chyba. Nebolo by to primerané, ale mohli by sme zvážiť eh, nejaké eh, eh, jadro osnov, ktoré bude platiť všade. A tomu by sa potom pridali rôzne kultúrne tradície a výučba podľa toho. Existujú riešenia, ktoré sú, boli už vyskúšané a myslím, že toto by malo byť predmetom stimulov a incentív. Predtým, ako sa nám podarí uznanie diplomov v každom sektore mali by sme vypracovať alebo pracovať aj na spoločných diplomov bilaterálnych, multilaterálnych a týkajúcich sa určitých obdob, e, oblastí univerzitného štúdia. To je spôsob, ako dosahovať ciele. Myslím, že toto je prístup e, v celej tejto správe korešponduje to s konštruktívnym a pozitívnym prístupom k potrebám budúcej Európy a jej systému výučby. Toto teraz potrebujeme. Začíname skôr e, na strane dopytu, e, nie ponuky a potom koncept univerzít ktorý sa odkláňa od toho systému. Informačné komunikačné technológie sú potrebné, internet a teda virtuálny aspekt výučby, nie len ten fyzický aspekt. Potrebujeme to rozšíriť na oblasť mimo Európy, hlavne južná časť stredomorskej oblasti a na východ, vo východnej časti Európy, pretože tam už existuje určitý základ v, Južne, v Severnej Afrike pardon, hlavne, kde do určitej miery sú zdieľané európske uh, tradície výučby. Potrebujeme hlavne konsolidáciu vo výučbe eh, v Európe. Ďakujem. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Počuli sme teda pána profesora, ktorý však nie je iba teoretikom, ale vie, kde tlačí to pánka. Viem, že z vlastnej skúsenosti, že pán profesor skutočne má veľký rešpekt na talianských univerzitách a som skutočne rada, že nám tú problematiku takto dokumentoval tieto problémy sa nikdy skutočne neriešili. A ak dnes, 10 rokov po začiatku, máme takýto popis situácie, tak to poukazuje na to, akým diletantským spôsobom tento medziinstitucionálny postup je. A to iba kvôli tomu, že vlády sú tlačené mečom subsidiarity a myslia si, že sa to nedá robiť vôbec inak. To je skutočne smutné. Takže ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Skutočne ste nás motivovali k diskusii, ktorú teraz budeme aj mať. Pani Kama Eva, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo ste povedali, to môžem iba podporiť. Luigi Berlinge skutočne predostrel viaceré aspekty, ktoré nás všetkých sa bytostne dotýkajú. Myslím, že nikto tu v miestnosti nespochybní, že ciele, ktoré si bolonský proces formuloval, sú správne. Avšak po desiatich rokoch od implementácie tohto bolonského procesu zistujeme, že vlastne z týchto cieľov, ktoré všetci zdieľame, ešte nič nebolo dosiahnuté, ale skôr, že tie problémy, ktoré máme, sú ešte väčšie ako boli na začiatku a vôbec ich neriešime. Táto problematika medzivládnej spolupráce je skutočne komplexná a my v Európskom parlamente sa zdá, že môžeme urobiť niečo v tejto situácii, aj by sme mali urobiť niečo v tejto situácii, mali by sme poukázať na možné riešenia a mali by sme ich aj začať podporovať a všetkých zúčastnených primeť k tomu, aby tento proces brali konštruktívnym spôsobom. Myslím, že jeden z tých bodov, ktorý nás najviac zaujíma tu v parlamente, aspoň mňa sa to bytostne dotýka, tak to je skutočne tá mobilita študentov. Máme tu vynikajúci program Erasmus, na ktorý môžeme byť skutočne všetci veľmi pyšní. Je to dobrý program a je to skutočne reprezentatívny program pre Európu. Avšak musíme e, povedať, že s bolonským procesom tieto možnosti, ktoré Erasmus program ponúka, sa menej využívajú ako predtým. Keď v Nemecku teraz počujem, aká je situácia, máme o tom aj štúdie, že dnes v tých nových eh, študijných oboroch pre bakalárov a magistrov iba 7 až 9 študentov hm, počas bakalárskeho štúdia majú vôbec možnosť dostať sa do zahraničia v rámci tohto eh, štúdia. Vola, kedy to bolo až 23%, tak sa jednoducho musím sama seba spýtať, či to niečo nie je zvrátené. A takisto pokiaľ ide o uznávanie študijných programov, Erasmus celkom jasne hovorí, že ten, kto študoval v zahraničí v rámci Erasmu, tak študijné výsledky sa mu preuznajú, ale v skutočnosti to vôbec tak nie je, pretože Vieme, že univerzity jednoducho neuznávajú študijné výsledky zo zahraničia. Keď hovoríme, že univerzitné diplomy by mali byť preuznávané, to je takisto zaujímavý cieľ, ale keď potom zistím, že už samotná zmena univerzity v jednej krajine, napríklad v Nemecku, vôbec nie je možná, pretože univerzity ako také sa tak špecializujú v rámci študijných odborov, že napríklad univerzita v Münsteri nie je e, ochotná uznať diplom z univerzity z Wuppertalu, tak jednoducho musím celkom jasne povedať, že tu sú problémy a že sme ďaleko od toho, že by sme mohli povedať, že sme dosiahli to, čo chcel bolonský proces. A preto je dôležité, aby sme sa touto správou venovali všetkým týmto problémom, ktoré som tu spomenula, ale je ich oveľa viac a Luigi Berlingue ich celkom jasne pomenoval. Musíme sa im venovať, a to v nádeji, že týmto spôsobom v rámci diskusie v celej Európe pohneme veci dopredu a touto medzivládnou spoluprácou dúfam, že sa pohneme trochu ďalej ako za ostatných 10 rokov, pretože to, čo sme doteraz dosiahli, je katastrofa. Ďakujem pekne. Pán Batimo. Ďakujem, áno. Ja súhlasím s tým, čo pán Bellingwer povedal. Uh, tiež som si kladol otázku ohľadom tohto problémov nie len z toho národného pohľadu, ale otázka uznávania akademických diplomov by mala byť čo najhladšia v Európe. Sú tu dva aspekty podľa mňa, paradoxne. Diplomy, ktoré by mohli byť uznávané jednoduchším spôsobom medzinárodne, sú práve vedecké som skôr z tej oblasti umenia a pokiaľ ide o bolonský proces, ten najväčší odpor, ktorý sme identifikovali v Taliansku a možno aj v ostatných krajinách, je práve v oblasti výučby predmetov umenia, pretože matematika je medzinárodným jazykom. Ale keď niekto má diplom z talianskej literatúry v Taliansku, tak by ho mohol mať uznaný v Nemecku, lenže sú tu miestne kultúry, ktoré sú spojené s aspektom vzdelávania a nie tak veľmi s tým, ako sa to bude využívať potom neskôr. Toto je dôležité zdôrazniť v správe. Mm, problém s mikrofónom. Eh, čo chcem povedať? Do akej miery môžeme akceptovať kritiku bolonského procesu z oblasti, ktoré nie sú technické alebo vedecké? Veľmi často počúvam v súvislosti s Európou znalostí, kritiku a moja eh, reakcia je, že Chceme, aby, chcú, chce sa od nás, aby sme vzdelávali technikov a vedcov. To je v poriadku, ale celý aspekt vzdelávania individuálnych študentov je veľmi často ignorovaný. Netýka sa to tak veľmi študentov filozofie alebo umenia či hm, humanistických predmetov. ktorí chcú zistiť, ako sa e, tieto predmety vyučujú v Španielsku či v Taliansku. Oni tam chcú proste byť v týchto krajinách. Je tu aspekt kolektívneho vzdelávania a kultúrnych koreňov, ktoré sú bohatstvom Európy. Ja som presvedčený, že okrem maximálnych možných stimulov týmto smerom čo najširšieho uznávania akademických diplomov v Európe musíme brať do úvahy aj tieto aspekty, ktoré sú skôr viac spojené so vzdelávaním, mm, s výchovou, kultúrnymi koreňmi. A potom ešte praktický aspekt. Je tu niekoľko faktorov, ktoré treba naozaj zdôrazniť, napríklad – jeden, ktorý môže byť problematický, a síce, že univerzity, ktoré um, odolávajú bolonskému procesu, tak čo im najviac prekáža, je prevaha anglosaskej filozofie. Keď chceme, aby filozof bol vedúcim profesorom v Taliansku, tak musí písať e, v angličtine. A problémom je, že to nie je dobré ani pre samotnú e- anglickú kultúru alebo anglický jazyk, pretože táto angličtina je už nie angličtina, ale nejakým esperantom. Musíme brať do úvahy potrebu zachovávať policentrický charakter našej európskej kultúry a platnosť všetkých diplomov z tohto pohľadu. Nemám tu nejaké konkrétne návrhy, ale návrhol by som pánovi Bellingerovi, aby to bral do úvahy. Všetky tieto faktory, ktoré sú spojené s budovaním európskych univerzít, ktoré budú mať európsky význam. tie základné znalosti, ktoré musia mať všetci európsky študenti, sa e, ľahšie identifikujú vo vedeckej oblasti. Všetci lekári poznajú rozdiel medzi nervovým systémom a systémom krvného obehu. Je tu rozdiel však, ale teda nie som si istý. Ja som produktom e, tých tradičných e, národných univerzít. Ale ako som povedal, všetky tieto veci musia byť brané do úvahy. Neviem presne, ako by sa to dalo urobiť, ale dúfam, že táto správa to nejak pretlmočí. Ďalší bod, ktorý často odznieva zo strany jednotlivých univerzít, je komplexný charakter, byrokratické postupy, prístupu k medzinárodnému výskumu. Aj v Taliansku, keď nejaký región žiada o nejaký výsk- v nejakom výskume spoluprácu s inými univerzitami, tak sa musí obrátiť na nejakých špecialistov, ktorí vedia, ako vyplniť potrebné formuláre preto, aby vám niekto zaviedol telefón, tak si predstavte, že by ste potrebovali nejakého sprostredkovateľa. A toto sa stáva súčasťou európskej byrokracie, čiže mohli by sme požiadať o, určitú zjedno, o určité zjednodušenie v tomto procese v podávaní žiadosti. A ešte posledná vec z mojej strany, vec, na ktorej mi veľmi záleží, rozdiel v hodnote týchto európskych diplomov veľmi často závisí od podmienok, v akých študenti študujú. Spolu so španielskými kolegami som sa pokúšal ehm, v minulosti spustiť projekty maastrichtských parametrov pre univerzity. Napríklad sú tu univerzity v Taliansku, ale aj inde v Európe, kde kde určitý pomer e, vyučujúcich je veľmi slabý. Počet prednášajúcich voči študentov nezabezpečuje dostatočnú kvalitu eh, výučby alebo napríklad eh, štipendia. Nie sú prístupné knižnice. že preto, aby sa uznal akademický titul v Európe, musia tu byť nejaké základné kritériá, ktoré musia byť splnené. Kvalita výučby, pomer študentov vyučujúcich. Myslím, že ste to už dali do správy, pán Berlinger, ale mali by sme na to pamätať. A pokiaľ ide o Stredomorie, čo je pre nás veľmi nové. E, táto oblasť, ktorá prijíma veľa emigrantov, to má vplyv na našu kultúru, ale keď sa pozriete na univerzity v Severnej Afrike a vo východnej Európe, to je ďalší aspekt, ktorý by mali využiť, aby sa zlepšil náš vlastný systém. Ďakujem. Ďakujem pekne. Samozrejme, dnes nemôžeme vyriešiť všetky problémy univerzitného sveta. Dnes hovoríme o bolonskom procese. Preto, čo hovoríte, je správne. Akorát sa musíme obmedziť na tú skutočnú tému. Chápem, že je to talianská diskusia. Teraz pani Kosta. Allora, intanto voglio dire che... Ah, Chcela by som povedať, že je príjemné diskutovať s Talianmi na túto tému. Ja by som chcela zvlášť poďakovať pánovi Bellingerovi, ale nie len jemu, za jeho veľmi jasný a odvážny prístup, ale tiež aj za jeho entuziasmus v tejto oblasti, a osobná dôveryhodnosť a, e, ten taký politický postoj, to je charakteristického pre ňoho už veľa, charakteristické pre ňoho už veľa rokov. A takisto aj európska úroveň týchto aspektov. Zdá sa mi, že v tejto správe um, je cieľom budúcnosť, e, teda ďalšie stretnutie ministrov v roku 2012 nad rámec podpory mobility študentov v rámci Erasmus, Erasmu a podobne že sa tu pozerá na samotné e, jadro bolonského procesu, žiada sa tu väčšia odvaha v rámci Európskej únie v hodnotení aspektu subsidiarity. Nechceme, aby sa z tohoto stalo nejaké alibi pre vylúčenie toho, čo je základným právom, teda chceme, aby mladí ľudia mali právo študovať na iných univerzitách a mali by byť schopní získavať akademické skúsenosti na ktorejkoľvek európskej univerzite za rovnakých podmienok. Myslím si, že toto je strategický cieľ. Možno, že sa na to zabudlo v bolonskom procese, Potrebujeme vyhodnotiť priebeh a zostať e, v tých legálnych hraniciach Lisabonskej e, e, zmluvy. Musí to byť teda väčšia odvaha oproti minulosti. Ja súhlasím s so slovami profesora Atia. Sú tu témy porovnateľné s vedou, pretože Videli sme to, uznávanie kreditov, diplomov v oblasti umenia je komplexnejšie. Ale zdá sa mi, že návrh pána Berlingera v jeho návrhu správy identifikuje tie kľúčové e, programy výučby, ktoré by sa mohli uznávať vo všetkých týchto krajinách a zároveň by mohli rešpektovať kultúrne rozdiely rozličných procesov výučby. Myslím si, že je správne pripomenúť aj to, že Boloňa bola vládnou iniciatívou a až potom to prešlo na úroveň manažerov a riaditeľov. A teraz tu vidíme novú učebnú stratégiu zo strany účastníkov, prednášajúcich a aj študentov. Erasmus ponúka veľkú mobilitu a dáva ľuďom právo, aby si vytvárali svoju vlastnú učebnú osnovu tým, že budú cestovať po univerzitách v Európe. Chcem podporiť metodologický prístup – aktivity, ktorých súčasťou by mala byť Európa. A potom ešte dodám jednu vec, ktorá by mala byť zapracovaná právo študovať. Máme rozšírený rozšírenú európsku aj národnú sieť výučby, ktorá podporuje právo na štúdium. Sú tu rozličné štipendia, prístup k knižniciam, do laboratórií. To je všetko súčasť praktického vybavenia, ktoré ľudia potrebujú, aby, mali, aby mohli využívať právo študovať. Je tu tlak aby, na to, aby mladí ľudia, ktorí majú zásluhy, ale nemajú potrebné podmienky, mali prístup k všetkým týmto veciam. Na to sa zabudlo v Boloni a sú tu už zaujímavé dohody, ktoré fungujú v tomto smere v Taliansku a uvedom si, uvedomujem si, že pán Delinguer to zdôraznil, sa urobil hlavný krok v súvislosti s výučbou v oblasti doktorátov a takisto um, e, nadstavové štúdium, ktoré by sa malo dostať do oblasti um, finančnej a iných. Musí to byť určitá zmes, e, ktorá by nemala znížiť úroveň kvality vzdelávania v Európe, ale zároveň tu musí byť zmes dôvery, tá je základná, a potom obsah výučby a systém na zachovanie kvality, ktorý sa musí vzájomne uznávať. Európa môže urobiť oveľa viac v týchto oblastiach a ak zapracujeme do hodnotenia univerzít, schopnosť týchto univerzít podporovať mobilitu nielen študentov, ale aj vyučujúcich, tak potom tu bude parameter, ktorý sa musí brať do úvahy, aj keď sa študenti rozhodujú, na ktorú univerzitu chcú ísť. Ďakujem pekne, pani Pajadeli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela poďakovať pánovi Berlingerovi a chcem ešte povedať, že prečo. Viacerí tu sa poďakovali, ale ja chcem povedať prečo. Jeho návrh správy je veľmi aktuálny. Prichádza vo veľmi dôležitej chvíli, pretože viete, že bolonský proces e, začal v inej Európe pred desiatimi rokmi a teraz sa vyhodnocuje a porovnáva so situáciou v Novej Európe. Takže tento prístup pána profesora je skutočne výsostne politicky, venuje sa vyššiemu vzdelávaniu z politického hľadiska a to preto, vidíme to teda na tých jeho vyjadreniach, ktoré sa presne pomenovali problémy, ktorým čelí Európa. Myslím si, že táto správa by mohla byť využitá ako nástroj na to, aby sme konečne začali byť na poplach v Európe, ktorá musí teraz čeliť veľkému nebezpečenstvu, e, že, sa, že už nebude ďalej tým, čím bola doteraz. A táto správa je v tomto e, zmysle práve taká priekopníka rada a pokiaľ ide o humánne odbory, humanitné odbory, tak tu som nie osamotená v mojom názore. Humanitné vedy ako také sú kľúčové Nejde tu iba o nejaké pracovné príležitosti v kontexte tohto štúdia. Humanitné štúdia sú modelom pre nové univerzity v Európe, ktorých musia zohrávať principiálnu kľúčovú úlohu, sú protiváhou tomu anglosaskému typu univerzít, ktoré do istého mieru do istej miery nás vlastne voviedli do tejto krízy, ktorej teraz musíme všetci odolávať. Myslím, že tie zlaté deti našej éry asi neštudovali humanitné odbory, pretože vôbec ani nevedia, o čom sú humanitné odbory. Ale myslím, že toto vyhodnotenie, táto evaluácia je veľmi dôležitá, ak si máme uvedomiť, že čo jednotlivé cykly prezentujú. To znamená, musíme v našich krajinách tieto vyhodnocovania e, dovršiť a potom môžeme prejsť na tú európsku úroveň. Myslím, že všetky krajiny musia najprv akceptovať tieto tieto tri stupne štúdia, bakalárske, magisterské a postgraduálne, to znamená PhD štúdium. To je niečo, čo by sme mali priam nariadiť na to, aby sme, aby sme sa vyhli problémom. Mohli by sme argumentovať tým, že tento trojpilierový systém e, je zárukou mobility, ale aj toho, že zabezpečí pracovné príležitosti na konci štúdia otázka zamestnateľnosti je otázkou, ktorá sa bytosne dotýka Európskej únie. Nespadá to iba do pôsobnosti štátnych členských štátov. Nie je to subsi- o subsidiarite, je to európsky problém. Takže mali by sme sa nad tým spoločne zamyslieť. A takisto musíme koordinovať jednotlivé grémia, orgány a organizácie, ktoré sa vyšším vzdelávaním zaoberajú a takým spôsobom by to potom aj využívateľa a používateľa lepšie pochopili. Dovolím si to vysvetliť. Oblasť vysokého vzdelávania v Európe a takisto oblasť výskumu by mali byť koordinované. Mali by sa vzájomne doplňať. Mali by sme takisto sa zamyslieť aj nad e, výskumnými programami, ktoré sú predkladané. Takisto by som chcela vedieť, ako Asociácia Európskej únie e, vlastne s týmito grémiami spolupracuje. Musíme zoštihliť a koordinovať e, tento problém a zriadiť určité jadro, ktoré by všetky tieto grémia prepojilo a týmto spôsobom by sme mohli koordinovať všetky tie aspekty, o ktorých som práve hovorila. A posledný bod, pani predsednička, je skutočnosť, Myslím si, že je skutočne najvyšší čas, aby sme našli spôsob hodnotenia európskych univerzít. Musíme nájsť taký spôsob, ktorý by bol v určitej forme klasifikáciou. Nemali by sme používať teda tie kritéria, ktoré sa tu uplatňujú doteraz. Je to urgentné, naliehavé a musíme vytvoriť európsky vyhodnocovací systém, ktorý bude počítať aj s našou vlastnou kultúrou, tradíciou a skúsenosťami, a ktorý by mohol do istej miery fungovať určito, ako určitá páka a týmto by vlastne naše univerzity sa spopularizovali voči študentom, ktorí nie sú z Európskej únie. Malo by to fungovať na základe nových kritérií. Myslím si, že doteraz tá klasifikácia a systém, ktorý s tým súvisí, bol zatiaľ iba povrchný teraz e, sa vyjadrujem k celkovému systému, ktorý tu máme na svete. Ten sa týka iba číselných údajov. Ďakujem pekne. Čo sa týka hodnotenia vysokých škôl, to musím byť skutočne obozretný. A zopakujem to, skutočne musím byť obozretný. Nechcem mať nejaký rebríček a to sme povedali aj komisii. Viem, že komisia postupuje niekedy iným spôsobom, niekedy je to dobré, niekedy nie a musíme sa myslieť nad tým, ako to vyjadríme. Chcela by som to iba poopraviť, že musíme presne vedieť, čo chceme dosiahnuť. Nechceme mať rebríček, to chceme, ale nejakú, nejakú formu hodnotenia, tak ako to robí komisia, kde sú napríklad určité ponuky, kde no, študujúcim poradia, študentom poradia, kde by daný odbor mohli študovať, kde, by, kde je kvalita vyššia. To by sme chceli, ale rebríček iste nechceme. Tak si to určite nemyslel. Dobre? Výborne. Ale áno, ja som to tak myslela. Ja som to myslela prostredníctvom nových kritérií. No, samozrejme, nie vždy sme jedného názoru. Teraz pán Skoria. Sí, grazie, presidente. <clears throat> Non eh, dubida. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. My sme vlastne už, tak povedať, od začiatku vedeli, že kolega Berlinger eh, bude dobre spravovať túto vec a teraz sa už tešíme na, jedno, na jeho správu, aby sme sa mohli zahlbiť do niektorých ďalších aspektov. Dnes do obeda by som sa chcel zamerať na dve veci, ktoré sú veľmi konkrétne. A viem ale zároveň, že tá, to riešenie je veľmi zložité. Čo sa týka diplomov, v zásade tak, keď skončíte štúdium, získate diplom, dostanete prácu. V Európe je to tak, že máme ešte stále príliš veľké rozdiely, príliš veľkú disk- diskrepanciu. To znamená, že ak niekto dostane diplom napríklad v Španielsku, povedzme, a chce sa stať napríklad advokátom, tak má samozrejme úplne iné možnosti ako niekto, kto študoval niekde inde, v inom štáte Európskej únie. Takáto harmonizácia by bola ale veľmi dôležitá ak chceme mať skutočne spoločný pracovný trh, na tomto pracovnom trhu potrebujeme mať ľudí, ktorí budú mať e, rovnaké kvalifikácie, ktorí majú rovnaké možnosti. To, bolo, to bola prvá vec a teraz druhá vec. Podľa môjho názoru v posledných rokoch nastal alarmujúci rast, kde sa musíme skutočne zamýšľať nad tým, ako to riešiť. A síce myslím týmto, že v mnohých štátoch je množstvo fakult a týka sa to aj krajiny, odkiaľ ja pochádzam, kde existuje numerus clausus. To znamená, že je dôležité najprv zložiť príjmacie skúšky, a tie osoby, ktoré boli odmietnuté, ktoré nemohli byť prijaté a ktoré tým pádom nemôžu študovať, by potom mohli povedať. No, čo sa týka naša, našej predstavy mobility, tá sa nerealizuje. A potom oni sa vlastne zapíšu na univerzity. To samozrejme tiež stojí určité finančné prostriedky. A až v druhom roku alebo neskôr sa potom dostanú na tú univerzitu, kde sa pôvodne chceli zapísať. To teda znamená, že mnohí mladí ľudia sa posudzujú istým spôsobom. Ten, kto má peniaze, môže študovať to, čo by chcel a myslím si, že to vôbec neodpovedá našim predstavám o mobilite. To nie je to, za čo sa chceme zasadzovať. My by sme chceli naplniť naše hodnoty, a ako aj tie hodnoty, ktoré sa dohodli na tom samite. Vieme, že je to nový fenomén, ale keď si pozrieme, ako významne vstúpa počet študentov, ktorí spadajú pod tieto obmedzenia, tak je to smutné. Pán Berlinger, mohli by ste to možno trošku rozpracovať o vašej správe. Myslím si, že je to fenomén, ktorý musíme pribrzdiť. Ďakujem pekne. A teraz pani Benera a Patu. Ďakujem pekne, pán Berlinger. Ďakujem pekne za tú správu, ktorú ste vypracovali, za ten prehľad, ktorý ste nám poskytli. Najprv by som chcela položiť otázku, ktorá sa týka štatútu študentov. Vo Francúzsku je to tak, že prvý rok na univerzite je tak povediať orientačný rok. Potom je tu ešte ďalší problém. Dalo by sa povedať, že na sociálnej úrovni je tam skutočne veľmi málo študentov, ktorí pochádzajú z nižších vrstiev spoločnosti. Takže to je problém. A čo sa týka napríklad nezamestnanosti, tak to je tiež istý fenomén. A dalo by sa povedať, že prvý rok na univerzite je určitou možnosťou získať určitý sociálny štatút. Potom ďalšia vec – diplomy z technických odborov. Dalo by sa povedať, alebo takéto nadstav, alebo nadstavby technického smeru. Keď máte takúto nejakú nadstavbu, nemôžete ísť na univerzitu, a ak potom chcete mať celoživotné vzdelávanie, samozrejme dôležitá je možnosť, aby ste išli na univerzitu, prípadne ste odísť, ale potom sa aj vrátiť. Takže dôležité, aby univerzity boli otvorené, aby niekto mohol ísť na univerzitu a tam prípadne získať diplom, ale neznamená to, že sa tam nemôže nikdy vrátiť. A potom univerzity pre seniorov, to je pre ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým, si, si povedia, že no, ja by som sa chcel ešte vzdelávať, častokrát je to nie na univerzitách, ale popri univerzitách podľa mňa je dôležité, aby univerzity sa viac otvorili spoločnosti, aby aj ľudia z jednoduchších eh, pomerov mali lepší prístup ku vzdelaniu a aby okrem toho bolo možné sa vzdelávať počas celého života. No a čo sa týka zverejnení, čo sa týka prepojenia s výskumom, o tom sme ešte nehovorili. Ide o to, že univerzita alebo vysoká škola musí zabezpečiť to prepojenie s výskumom. prvo všetkým sa to týka humanitných vied. Nachádzame sa v zlitom svete a humanitné vedy by iste nemali byť integrované do jednotlivých kurzov. Malo by to spadať aj pod vedecké odbory. Napríklad dôležité bolo zvoliť kritický prístup aj k medicíne. A potom musíme hovoriť aj o, o tom, ako je to s vedeckými prácami. Väčšina z nich sa vypracováva po anglicky a čo sa týka vedeckých prác jednotlivých univerzit, tak je dôležité, aby to bolo v viacerých jazykoch, aby to bola takáto možnosť. No a jeden z predrečníkov hovoril o oblasti Stredozemného mora. Je tu množstvo krajín. Viaceré štáty sa pripojili k barcelonskému procesu. Potom tam bola aj Slovinská univerzita. Takže je tu určitá univerzita, ktorá by chcela patriť do tej, medzi tie stredomorské univerzity a sú to napríklad aj ďalšie takéto univerzity, napríklad v meste Fez. Čo sa týka bolenského procesu, musíme vytvoriť možnosti porovnávania. Sú tu mnohé štáty, napríklad Rusko, Brazília, Čína, India a musíme si pozrieť, aké tam majú učebné plány. Ako napríklad by mohol eh, Európan využiť e, diplom, ktorý e, nás získa na to, aby študoval v Brazílii alebo naopak. Ďakujem pekne a teraz pani Hannibal. Ďakujem pekne. No, počuli sme veľa o angličtine a teraz je nasleduje vystúpenie v angličtine. Chcela by som povedať, sa vedeli viacerým kapitolám, pán Berlinger, skutočne musím povedať, táto diskusia bola zaujímavá, dynamická. Myslím si, že je to výborný základ na to, aby sme ďalej rozpracovali aj eh, túto správu. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, je autonómia univerzít. Ja si myslím, že mali by sme e, ísť viac európskejšou cestou a podporiť mobilitu a musíme o tom hovoriť, aj sme o tom hovorili vlastne v našom výbore, častokrát sa spomína autonómia. Dôležité je umožniť akademickým inštitúciám na tejto úrovni, aby mohli a vo veľkej miere rozhodovať o tom, ako si stanovia svoje učebné osnovy a ako ich upravia, ak to teda naplňa príslušné štandardy. Čo sa týka humanitných vied, to, čo sa hovoria vyučovať e, univerzity, tak to by malo spadať pod autonómiu univerzít. Myslím si, že to je tá správna cesta, ako môžeme ísť. Konec koncov, e, terciálne vzdelanie musí byť tiež diverzifikované som, zved, som zvedavá, že aké bude to hodnotenie, ktoré vypracováva komisia. Dôležité, aby to bolo otvorené a transparentné. Jeden z problémov je, že väčšinou univerzity nie sú dobre v komunikácii a nedobre informujú o tom, čo vykonávajú. Je tam nedostatočná vedomosť o tom, čo prebieha a ako postupujú. Takže dobrý je, dobré je mať istý hodnotiaci systém. Myslím si, že je dôležité, aby univerzity informovali vonkajší svet o tom, čo robia aby vedeli, aké sú kurzy, aké sú možnosti. Myslím si, že to by už pomohlo v dostatočnej miere. Dôležité je umožniť diverzitu v oblasti humanitných vied. Neviem vlastne, ako pracujú ostatné univerzity v, Európskej únie. Viem, ako fungujú univerzity v Spojenom kráľovstve. Oni môžu v veľkej miere rozhodovať o tom, eh, čo, ako chcú pôsobiť. Chcel by som povedať, že keď ja som študoval, študoval som históriu, bolo to už pred pár rokmi, tak e, toto štúdium histórie na jednotlivých univerzitách v Spojenom kráľovstve bolo rozdielne a bolo to v poriadku. Mohli ste sa informovať o tom, ako sa postupuje, mohli ste sa rozhodnúť, ako to chcete ísť a ten systém podľa mňa fungoval. Neviem, prečo by to mal byť problém, napríklad v oblasti humanitných vied. Myslím si, že čo sa týka vedeckých odborov a profesionálnej kvalifikácie, tam je trošku iná situácia. Tam je dôležité, samozrejme, boli určité štandardy, rovnaké štandardy, áno, tam by sme sa mohli zamýšľať nad určitou harmonizáciou, ale v iných oblastiach je nutné byť obozretný. Čo sa týka vedeckých odborov, ako hovorili dnes predtrčníkov, bude to isté iné, bude to rozdielne. Jednoducho veda funguje ináč, a je to podstatne štrukturovanejšie ako iné odbory. Takže ja si myslím, že musíme to rozdeliť na tri oblasti. Humanitné vedy, vedecké smery a potom veda plus profesionálna kvalifikácia. Nemyslím si, že by to malo byť nejaké veľmi zložité. Ak eh, si stanovíme určitú líniu, bude nám to jasnejšie. A čo sa týka učebných osnov, tak podľa mňa tá definícia musí byť taká skôr všeobecná, aby sa povedalo, a, aké sú tie základné povinnosti univerzity a potom oni môžu rozhodnúť, ako to chcú riešiť, aké parametre uplatňujú. Možno, že bolo dobré takto postupovať. Ja si myslím a súhlasím, s predrečníčkou, že dôležité je sa zamerať na to, aby sme mali viac študentov z tých jednoduchších e, vrstiev spoločnosti, ako to funguje v iných štátoch EÚ, ale v Spojenom kráľovstve sa už roky o tom hovorí, že ako je dôležité zabezpečiť určitý mix študentov a nepodarilo sa to zatiaľ a myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo jedna z vecí, ktorú by sme mali robiť a spolupráca s univerzitami je, aby tam bola, bola zmes celej spoločnosti. To je bolo dôležité zabezpečiť. A potom je to prepojené s otázkou zamestnávateľnosti. Väčšina ľudí, väčšina študentov neštudujú tie veci, ktoré sú priamo prepojené s im budúcim zamestnaním. Samozrejme, výnimka je medicína alebo právo, alebo keď sa zaoberáte nejakou, nejakou špecifickou vedou. To znamená, že väčšinou tá práca, ktorú vykonávate, nesúvisí ani trochu s tým, čo ste študovali. Takže zamestnávateľnosť to je veľmi dôležitá oblasť. Dôležité je viesť dialog s univerzitami, aby univerzity boli v kontakte s podnikmi, dôležité je sa, sa snažiť to riešiť na európskej úrovni. A myslím si, že to je niečo, čo sme mohli trošku tak natiahnuť, rozšíriť, aby univerzity sa viac zamýšľali nad tým, aby, za, aby študenti, keď opustia univerzity, získali prácu. Myslím si, že pán Berlinger odviedol skutočne vynikajúcu prácu a čo sa týka bolonského procesu, pracujeme na riešeniach. Ten model, ktorý tu nie je anglosaský, a tento termín sa využil preto, aby sa tam e, aby potom mohol spravať USA, čo mne sa až tak nepáči. Potom je tu britský model, no nie je to vlastne ani britský model, ale je to anglický model, lebo v Škótsku je systém iný. Takže sú podľa mňa to riešenie na troch úrovniach tí, ktorí sú bakalári a chcú pokračovať ďalej, získať úroveň mástra a ktorých zaujíma akademická obec, akademická pôda, možno, že na celý život. Takže dôležité je dosiahnuť pokrok. A ďakujem pánovi Bellingerovi. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pánovi Tysonovi z komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj pánovi Berlinguerovi za jeho úvod tejto správy. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá diskusia, ktorá e, bola veľmi široká, ako ste povedali, pani predsedníčka. Je to diskusia o bolonskom procese, čiže budem sa držať tejto témy. Samozrejme, že si myslíme, že modernizácia Európskej únie, ktorá je veľa širšia ako len Boloňa, by mala byť viacej spojená s bolonským procesom. Sú tam veľa, je tam veľa spoločných uh, miest a um, tieto procesy by mali byť spojené. A tak by sme dali Európskej únie silnejšiu úlohu v bolonskom procese samotnom. Ako bolo povedané, boloňský proces e, začína alebo vyplýva z myšlienky, že by sme mali podporovať väčšiu mobilitu a spoluprácu univerzít v rozličných členských krajinách. A to znamená, že je to obmedzené na tieto zmeny, ktoré sú potrebné na vytvorenie dôvery medzi inštitúciami. A pán Berlinguer to spomínal. Čiže ide o témy ako vzájomné uznávanie, dôležitá vec, zabezpečenie kvality, výučby a tiež otázka prístupu k univerzitám. A už sa hovorilo o sociálnej dimenzii. A teraz chcem pohovoriť o každom z týchto troch e, bodov. Na začiatku diskusie bol návrh, že všetko je katastrofa, alebo teda slova odzneli, že všetko je katastrofálne. A myslím ale, že sa urobilo veľa dobrého, veľký pokrok v oblasti e, vyššieho vzdelávania e, v Európe. A to musíme uznať. Ešte stále sme v období prechodu a ešte stále sú problémy, ktoré treba riešiť. Ale nič menej pokrok sa dosiahol aj v prechode na tricykly, aj vo využívaní európskych kreditov a systému prenosu e, kreditov na rozličných univerzitách. Čiže toto je dôležité. Pokiaľ ide o zabezpečenie kvality, aj tu bol pokrok. Máme agentúry na zabezpečenie kvality vo všetkých 47 eh, krajinách. Možno, že pracujú iným spôsobom, ale naozaj sa učia a rozvíjajú nezávislý systém hodnotenia kvality. Ale máme aj ťažkosti v tom zmysle, že pokiaľ ide o cezhraničné eh, nehodnotenie kvality, tak tu sa robí veľmi málo a to by zabezpečilo uh, určitú dôveru medzi inštitúciami. Pokiaľ ide o vzájomné uznávanie kvalifikácie, sú tu dva aspekty, ktoré si myslím, že je potrebné zdôrazniť. Najskôr uznávanie pre akademické ciele, čiže cieľ ďalších štúdií v iných krajinách. A počuli sme od nemeckých kolegov, že sú problémy aj medzi univerzitami v rámci jednej krajiny uznať diplomy E, vydané v jednom meste, v inom meste. Samozrejme, Európska únia do tohto nechce zasahovať, ale keď hovoríme o cezhraničnom kontexte, tak potom tam sú veci, ktoré môžeme a musíme urobiť. Lisabonské, dohovor o Lisabonskom uznávaní, to ste spomenuli, takmer všetky členské krajiny to ratifikovali. Teraz ale je tu problém v spojení toho s tým, že to umožňuje jednotlivým inštitúciám neuznať kvalifikáciu z inej krajiny, keď si myslia, že je tam vážny rozdiel v obsahu. Čo sa myslí pod tým obsahovým rozdielom a ako umožniť inštitúciám, ako rozvíjať špecializáciu, ktorá je potrebná, bez toho, aby to bola bariéra mobility študentov. Pokiaľ ide o profesionálne uznávanie kvalifikácií, toto reguluje smernica EÚ a komisia súhlasila s tým, že predloží pozmenujúci návrh k tejto smernici do konca roka, aby sa prispôsobila potrebám moderného trhu práce a aby sa brali do úvahy zmeny vo vzdelávacom systéme v celej EÚ. Myslím, že toto bude dôležité a tento výbor by sa tomu mal venovať spolu s výborom pre vnútorný trh, keď tento návrh príde. Profesionálna kvalifikácia, hovoríme o profesiách, eh, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti pacientov alebo občanov v inom kontexte, ako napríklad práca architektov a podobne. Táto dôvera musí byť ešte na vyššej úrovni ako v tom akademickom kontexte. Ako môžeme využiť napríklad Európsky systém prenosu kreditor a, kreditov a teda uznanie týchto profesí. Možno, že sme to ešte nedosiahli, ale mala by to byť pružnosť v novej smernici, kde by sa to malo prispôsobiť pokroku v bolonskom procese. To ma privádza k otázke k otázke e, procesu alebo programov výučby. Možno by sme mali mať nejaké spoločné jadro výučby, ak chceme rešpektovať autonómiu univerzít, a toto sa už e, povedalo, a umožniť im zachovať pružnosť, aby reagovali na nové potreby trhu práce a aby produkovali nové vedomosti, tak je veľmi ťažké hovoriť o nejakých jadrových Eh, programoch výučby, pretože tie sa veľmi rýchlo zastarávajú. Eh, oveľa lepšie by bolo, keby sa univerzity sami eh, pokúsili identifikovať výsledok výučby, ktoré absolventi, teda vedomosti, ktoré absolventi majú mať v rozličných disciplinách. A tu sa urobilo veľa práce, projekty doľaďovania zrejme mnohí z vás poznáte. Na tom sa musí ďalej pracovať, máme dohody. Mnohých univerzít ohľadom toho, aký má byť výsledok štúdia v rozličných oblastiach, ale ešte stále nemáme to implementáciu týchto vecí v univerzitách a to sa musí zmeniť, to musí byť ďalšia fáza. Pani predsednička, hovorili ste o tom, že toto je medzivládny proces že je to výzva pre úspech celého procesu. Ja s tým súhlasím, ale možno, možno z iných dôvodov. Myslím si, že súčasný problém je ten, že diskusia je ešte stále medzi vládmi, vládami do veľkej miery. E, nejde o samotných aktérov, samotné univerzity, ktoré by sa mali poučiť zo vzájomných skúseností. Musíme sa pohnúť do, do novej fázy celého procesu, kedy budeme pracovať na úrovni implementácie a nie len na úrovni vytvárania politík, vyššieho vzdelávania. Politiku už máme, vieme, že e, je funkčná, ale implementovať sa musí konzistentnejšie. A potom otázka zamestnateľnosti absolventov a um, diplom po troch rokoch. Vieme, že v niektorých krajinách prechod e, na bakalárov a doktorantov spôsobil problémy, hlavne na úrovni bakalárov. Sektory sa k tomu stávajú odlišne, ale videli sme aj to, že univerzity sa pokúsili do troch rokov natlačiť to, čo sa predtým vyučovalo počas piatich rokov. A to je potom veľmi ťažké pre študentov, aby zniesli takéto bremené štúdia. V niektorých prípadoch je to veľmi ťažké aj nás časť na, na to obdobie mobility, ísť do zahraničia. Otázkou je, bol som na konferencii v Berlíne minulý týždeň, kde sa o tom hovorilo, problém sa začína riešiť a síce, že program výučby sa reviduje, rozširuje do určitej miery a bol som veľmi rád, keď som videl štúdiu HIS v Nemecku a veľká väčšina zamestnávateľov chce zamestnávať bakalárov. Závisí to od sektora. Nemôžeme očakávať napríklad, že lekár alebo niekto, kto študuje medicínu, že bude zamestnaný ako lekár po troch rokoch štúdia. Ale je možné si predstaviť, že tu budú nejaké východiska zo štúdia medicíny. Po troch rokoch niekto sa napríklad stane laborantom alebo technikom v oblasti medicíny. A posledná vec. Spolupráca s južnou časťou Stredomoria. Podľa mňa to je veľmi dôležité aby sa vytvorila spolupráca medzi bolenským procesom a krajinami, ktoré sú mimo e, európskej oblasti vyššieho vzdelávania. A po udalostiach v tomto roku sa tieto zväzky, e, väzby musia posilniť. Boloňa je spojená s Bolonským politickým fórom, čo je fórum pre kontakt e, krajín v rámci Bolone a krajín mimo. Uskutoční sa to paralelne so strednutím ministrov na budúce v apríli, teda v apríli budúceho roka. Ale je dôležité aj to, aby táto spolupráca bola pravidelnejšia, nielen na ministerskej úrovni. Musíme zabezpečiť, aby prebiehala aj naďalej medzi ministrami, ale aj na iných úrovniach, aby sa tu vytvorili príležitosti pre mladých ľudí eh, z Južného Stredomoria, aby prišli studovať do Európy a naopak. A na vypočutí k Boloni som to spomenul, to bo je veľmi dôležité, že komisia chce, aby v rámci úspechu programu celoživotného vzdelávania sa narušili tie geografické bariéry na jednej strane a uh, aby programy e, medzinárodného vyššieho vzdelávania ako napríklad Tempus a podobne boli oveľa voľnejšie, aby tie kontakty medzi regiónmi boli intenzívnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A Luigi Berlinger dostane konečné slovo. No dúfam, že som nie úplne posledný. Z celého srdca by som sa chcel poďakovať pani predsedničke za jej vrúcne slova na moju adresu. Skutočne z celého srdca a úprimne vám ďakujem. A takisto by som sa chcel poďakovať aj kolegom a kolegyňam za ich pripomienky do diskusie, pretože vidím, že za tým je veľký záujem a angažovanosť a našou spoločnou snahou je zúčastniť sa na týchto opatreniach, ktoré plánujeme a konečným výsledkom by mal byť úspech. Pokiaľ ide pozmenujúce návrhy, tie sa budú predkladať nič si neželám viac ako práve tieto pozmeňujúce návrhy, pretože pozmeňujúce návrhy znovu odzrkadlia toto nadšenie, ktoré sme tu zachytili aj v rámci diskusie a som presvedčený, že správa, ktorá bola preložená a ktorá sa čoskoro dostane aj na váš stôl, musí byť pozmenená a to hovorím celkom otvorene a na rovinu. Ja som tú správu, tento návrh správy koncipoval tak, že som počítal s tým, že ešte budú zmeny. Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať aj sekretariátu výboru, Tereze Taliny a takisto sa chcem poďakovať komisii, pánovi Tysonovi za jeho osobný vklad do tejto, situa- do, to- do tejto problematiky. A teraz k tým argumentáciám, ktoré tu boli predostreté. Chcel by som sa hneď venovať téme prepojenia štúdia a práce. Vysokoškolské štúdium nemá plniť funkciu v tom zmysle, že po jeho ukončení človek hneď nastúpi do práce. Avšak treba myslieť aj na to, že študenti po skončení štúdia predsa len budú pracovať a to je jednoducho veľmi úzko prepojené. Avšak my štúdium vnímame tak, že sa tu musí formou štúdia e, absorbovať veľmi veľa odborných vedomostí. Študent avšak musí byť schopný analyzovať tieto informácie. To znamená nielen učiť sa niečo, ale potom ich aj analyzovať. A Predovšetkým pokiaľ ide o bakalárske štúdium, týchto, tieto tri roky štúdia, tie sú skutočne kľúčové. Avšak ak chce niekto po štúdiu, po bakalárskom štúdiu hneď pracovať, tak do istej miery tu potrebujeme určitú vyváženosť. Na jednej strane máme kultúrne prvky, na druhej strane zase nejakú uplatniteľnosť tohto štúdia. Súčasťou týchto problémov, ktoré práve v oblasti humanitných vied máme, e, spočíva napríklad aj v tom, že túto vyváženosť, ktorú som spomínal, ešte stále nemáme naše stimuly smerom z Európy do členských štátov a tie odporúčania, ktoré dávame členským štátom, ktoré potom môžu z vlastnej vole prijať alebo nie, smerom univerzitám, to musia vnímať v tomto kontexte. Bolonský proces nesmie byť osamotený nemôže byť závislý od vlád členských štátov a nemôže byť prenechaný iba na jednotlivé univerzity a fakulty. Musíme to celé obohatiť a vytvoriť syntézu. Tento vysokoškolský priestor v Európe je práve o tomto a to musíme ďalej rozpracovať. Podobnú otázku sme v texte sa snažili už zakomponovať a preto by som vás chcel všetkých pomknúť k tomu, aby ste si túto otázku, ktorá je v texte zapracovaná, detálne prečítali. Najdôležitejšie však je aj to, aby sme nevychádzali vždy iba z toho anglosaského modelu, to znamená anglického alebo škótskeho, Uviedlo sa tu, že bakalár, teda trojročné štúdium ako také, nie je vôbec univerzitným štúdium a že to nesúvisí s historickým vývojom štúdia ako také, to vôbec nie je tak. A potom som vás chcel ešte raz upriamiť vašu pozornosť práve na humanitné vedy vo všeobecnosti, či už je to literatúra alebo niečo iné. Filozofia však nie je iba humanitnou vedou vieme, že to je skutočne veda v pravom slova zmysle. Je to prakticky tá prvá veda, z ktorej sa ostatné odvíjajú. Ale pokiaľ ide o bod číslo 11, tak tam sme extra ešte niečo doplnili a môžete si to tam prečítať. Humanitné vedy a učebné osnovy, ako aj kurikulá, musia byť skutočne premyslené. Potrebujeme eh, expertov z oblasti humanitných vied, aby skutočne nám boli schopní zagarantovať konkrétne riešenia na konkrétne problémy. Venovať tejto problematiky iba pozornosť, to nie je dosť. Potrebujeme aj určitú zaangažovanosť v oblasti prírodných vied a techniky je oblasť humanitných vied skutočne kľúčová. A pokiaľ ide o jazyk, ako to tu bolo predostreté, starí Gréci rozumeli všetkému. To môžeme povedať na rovinu. Ale ich jazyk nebol lingvo, frank, frankov, pretože v tom čase to bola práve latinčina. Latinčina bola tým veľkým jazykom, z ktorého sa potom odvinuli aj ďalšie románske jazyky. A angličtina ako taká sa vyvíja podobným spôsobom, pokiaľ ide o pôsobnosť, ktorú má. Avšak treba povedať, že angličtina je medzinárodným jazykom. Hoci ja som zaučil angličtinu oxfordskú, máme tu aj iné formy. Na univerzitách by sme možno mali mať určitú formu dvojazyčnosti A to by mali prijať aj určití puristi. Predstavme si, že už aj Francúzi to do istej miery akceptovali. A teraz hovorím vlastne aj o krajinách mimo Európy. Minule som sa zúčastnila zasadnutí o stredozemnom priestore a boli tu predstaviteľia Tuniska a Maroka a hovorili o bolenskom procese. Tí si tento systém takisto oblúbili a prijali ho na niektorých univerzitách a takisto aj jedna univerzita v Slovensku. Avšak máme viacero príkladov, musíme všetky možnosti vyčerpať. Pretože to sú európske kultúrne oblasti a treba ich takto aj vnímať. Áno, z času na čas musím pozrieť aj ja na hodiny a nerozprávať tak dlho, takže napíšte vaše pozmeňujúce návrhy. A, ale pokiaľ ide o otázku uznávania a nostrifikácie výsledkov, to je takisto komplexná problematika. Áno, je to skutočne tak. V jednej jedinej členskej krajine máme univerzity, ktoré ponúkajú magisterské štúdium, to znamená master, ale bakalárske štúdium z iných univerzít neakceptuje. Profesori a docenti jednoducho musia vedieť, že na jednej strane môžeme byť do istej miery samostatní, pokiaľ ide o to, čo sa kde učí, ale pokiaľ ide o akceptovanie, tak to je zasa druhý. Druhá vec. Potrebujeme určité objektívne kritérium vyhodnotenia týchto učebných osnov a preto by som požiadal aj kolegov a kolegyne, aby to formou pozmeňujúcich návrhov týmto spôsobom prezentovali. Ešte raz všetkým ďakujem z celého srdca. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujeme pekne, pán kolega. Kolegovi by som chcela pripomenúť, že nemôžu sa predkladať pozmeňujúce návrhy, pretože ešte neexistuje správa. Ešte nie je správa, takže nemôžeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Správa bude predstavená 23. novembra a ja som teraz rozhodla, že nebudeme o tom hlasovať v decembri, ale až v januári. To máme pred aprílom ešte plno času pred ďalším bolonským stretnutím. To znamená, 23. dostaneme správu, potom stanovíme lehotu zhruba v polovici decembra a v januári 23. a 24. budeme hlasovať. Potom, ak budeme chcieť, môžeme 20. decembra ešte o tomto krátkosti diskutovať v poriadku. Ešte raz všetkým ďakujem, ďakujem všetkým za túto diskusiu, ktorá všetkých stimulovala. Vidím, že všetci sa musíme v našich volebných okrskoch tejto problematike venovať a musíme tento problém sa pokúsiť spolu vyriešiť. Dobre? A teraz prejdeme k poslednému bodu dnesného stretnutia. Ide o prezentáciu štúdie rovná daň riešenie. Je to prezentácia, ktorú budeme počuť o chvíľu. Máme tu všetkých zaangažovaných, takže poprosím vás, so záujmom si vypočujte túto štúdiu. Máme zhruba 4 hodinu k dispozícii na to, aby nám ju sprostredkovali a potom máme ešte 4 hodiny na to, aby sme sa k nej vyjadrili a potom máme stretnutie koordinátora. Neviem, kto začne. Pán Moda? To ste vy? Tam ste? Výborne, dúfajme, že technika funguje. Takže môžeme začať. Aj to je téma, ktorá je veľmi dôležitá. Žijeme v vysokotechnizovanom svete. Všade máme telefóny, televízory, teda nie televízory, ospravedlňuje sa pani predsednička. Máme iPhone a tento paušál je veľmi dôležitý Takže téma prezentácie, obsah, zapavšal, riešenie nezákonnej vzájomnej výbony súborov. Budete hovoriť po anglicky? V poriadku. Merci, euh, merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budete hovoriť euh, v angličtine či vo francúzštine? Um, tak možno, že aj v angličtine, a vo francúzštine. Ďakujem, euh, dámy a páni. Sme veľmi poctení, že môžeme predstaviť túto prácu. Spolu so mnou sú dvaja členovia týmu, ktorí boli súčasťou tejto štúdie. Pán Lambert je Talian, pracuje v Ríme a Luis Fontanel Media Consulting Európa. Táto práca bola objednaná pred šiestimi mesiacmi e, výborom pre kultúru. Je to štúdia realizovateľnosti e, spoločnej rovnej dane. Ak by sa to týkalo iba audiovizuálnej oblasti, tak by sa to mohlo nazvať kultúrnou, e, takou rovnou sádzbou, obsah za paušal. Museli sme sa obmedziť v našej práci na hudbu a audiovizuálnu oblasť vzhľadom na to, že sú tu veľké rozdiely, ktoré existujú v hodnotovom reťazci a spôsobe spotreby v porovnaní s ostatnými kultúrnymi statkami, ako napríklad elektronické knihy alebo iné formy kreatívnych e, obsahov. A tiež sme museli rozlíšiť hudbu od audiovizuálu, kde sú iné um, hodnotové reťazce. Ten hlavný, hlavná myšlienka tohto uh, projektu obsah za paušal uh, eh, sa týkal uh, diverzity aktérov v sektore numerického priemyslu. Týka sa to teda aj audiovizuálnej, aj hudobnej oblasti, ktorí dospeli k veľmi ťažkému konsenzu takmer nemožnému, ale je to základná výzva pre e, realizovateľnosť e, tohto cieľa. Ďalší problém, ktorý bolo potrebné vyriešiť, je diverzita spôsobov distribúcie, čo znamená, že distribúcia je veľmi jednoduchá a je to problém pre identifikáciu tohto typu práv a správania sa spotrebiteľov. tento hodnotový reťazec umožňuje vstup nových hráčov a samozrejme mení aj hodnotový reťazec a jeho rozdelenie. A konsenzus je tým pádom ešte ťažší. No a tá numerická oblasť zmenila spôsob e, spotreby kultúrnych statkov a dnes sa dá povedať, že keď dlho, hlavne v audiovizuálnej oblasti, bolo obdobím, dlho to bolo teda obdobím e, tvorcov obsahu, dnes je to éra spotrebiteľov, ktorá prevažuje. Takže tvorba takéhoto, takéto paušálnej dane zvažuje všetky tieto rôzne záujmy. Možno ten konsenzus sa tým, s tým stiažuje a pokiaľ ide o konsenzus, ktorému by sa mali venovať európske inštitúcie, tak politické rozhodnutie by samozrejme znamenalo to, že sa musia nájsť e, rozumné ciele rozličných aktérov. Ak chceme mať takúto paušálnu daň, musíme brať do úvahy žiadosti všetkých, pretože inak to nebude možné. Prečo chceme paušálnu daň? Sú tu tri hlavné spoločenské ciele. Najskôr musíme zaru- zaručiť e, spravodlivé odmeňovanie a vytvárať hodnoty pre autorov a celý kreatívny e, priemysel, čo znamená, a to uvidíme ďalej, to je veľmi dôležité, Spôsob distribúcie týchto hodnôt musí byť presný a transparentný, jasný Umožní to vytvorenie stabilného rámca, komplexného rámca pre individuálnych spotrebiteľov a možno, a to bola diskusia, ktorú sme mali v rámci týmu, aby sme odlíšili občasných pirátov, umožnili im návrat do legálneho sveta tým, že sa použije táto paušálna daň. K tejto otázke konsenzu sa vrátim. Tu v tejto tabulke sme prezentovali hlavné, hlavných aktérov v sektore, aby sme ukázali to, čo my sme si odniesli zo štúdií v teréne. Keď vidíte tieto, túto tabulku, tak vidíte tu občanov, spotrebiteľov, tvorcov, e, priemysel obsahu, e, prístup a tiež sme položili otázku ohľadom ich súhlasu alebo nesúhlasu s touto paušálnou daňou. Vidíte, že občania a spotrebitelia sú za, až veľmi za v niektorých prípadoch. Pre spotrebiteľov je limit v tom, že to nemôže byť príliš drahé. Pre tvorcov tu máme skupinu, ktorá je rozdelená teda medzi tými, ktorí sú za, ak im to zabezpečí príjmy a proti, ak to bude brániť tvorby, ďalšej tvorbe. Producenti a majiteľia katalógov sú proti a veľmi proti, ale ak sa venujeme detailom, tak potom v diskusii sú dve veci, čiže nechceme Ehm, zabrániť existujúcej ponuke a potom nechceme, aby prevádzkové náklady boli príliš vysoké. Elektronický priemysel, nové technológie, tí sú proti a potom poskytovateľia prístupu sú tiež proti, boli by proti, pretože oni sú skôr za eh, právne, legálne ponuky, ak to nie je v prospech eh, výberu dania, ak táto daň bude nahradená inými, možno, že by tu teda bola možnosť o tom znovu diskutovať. Ako vidíte, otázka konsenzu je naozaj zásad, pardon, zásadná a v hodnotovom reťazci nie každý, eh, nie všetci sa zhodnú. A ďalej v analýze sme rozlíšili otázku ceny to bola zásadná téma, pretože táto hodnota narastie, stabilita pre spotrebiteľov a tu sú veľmi veľké rozdiely medzi hudbou, kde už existujú viaceré ponuky, e, legálneho charakteru, e, stiahovanie, downloading a podobne. V tejto ponuke vrátane bezplatnej ponuky alebo e, napríklad sumy do výšky 10 eur za mesiac podľa stiahovaného obsahu. Čiže otázka ceny je zásadná a využíva alebo odlišuje hudbu od audiovizuálneho obsahu. No aby som sa vrátil k otázke akceptovateľnosti paušálnej dane. Cena nemôže byť ani príliš nízka, pretože by to bolo e, spojené s e, bezplatnosťou týchto diel ani príliš vysoká, pretože tu je konkurencia s e, existujúcou legálnou ponukou. Čiže paušálna daň v tejto forme mm, cena teda musí byť analyzovaná veľmi presne. My sme urobili presnejšiu analýzu na francúzskom trhu, pretože máme komplexné informácie o rozličných oblastiach využívania. a Vidíme, že táto paušálna daň by mala prinášať aspoň to, čo e, prináša 56 miliónov v roku 2010 alebo 28 miliónov pre súkromný sektor e, len pre audiovizuálne diela. Otázka ceny je teda zásadná, pretože umožňuje podporovať zdieľanie súborov a znižuje príležitostné piráctvo bude to vlastne rozšírenie legálnej ponuky a takisto otázka ceny je spojená s riadením ponuky a hlavne náklady, e, alebo zberné náklady zo strany poskytovateľov prístupu. Nechceme sa priživovať na existujúce legálnej ponuky a dávať spotrebiteľom alebo vytvárať pocit, samozrejme, že chceme vytvoriť pocit hodnota za peniaze, ale nechceme zničiť hodnoty v tomto sektore, pretože by to bolo príliš nízke, alebo by tu bolo veľ, veľmi rozličná ponuka. Toto by bolo odmietnuté. Preto náš návrh umožňuje teda je to taký prvý prístup, 4,99 eur vrátane DPH na francúzskom trhu mesačne. To by bol príklad ceny pre túto paušálnu daň pre audiovizuálnu oblasť na takomto type trhu. Napríklad e, e, ponuka hudby 10 hodín, to je príklad. Tu by mohli byť rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Otázka ceny a jej aplikácia na európske krajiny a možno aj ďalej sa musí brať do úvahy. Aký typ paušálne dane by sme si tu vedeli predstaviť? Je to v záujme hľadania konsenzu alebo akceptovateľnosti Ehm, chceme zmenšiť šedé zóny medzi tým, čo je nelegálne a legálne a chceme, aby občania, spotrebitelia sa vrátili do legálnej oblasti, do legálneho systému. Takýto systém paušálnej dane má možnosť uplatnenia aj v kolektívnej správe a riadení to je jediná možná mm, jediná možnosť a maximum oficiálnych katalógov musí byť prítomný v tomto repertoári. A ďalší bod, ktorý sa mi zdá zásadný v štúdii realizovateľnosti, to je dôležité aj pre parlament, je, že nechceme e, zahájiť e, zmeny, proces zmien medzinárodných zmluv a teda využívať e, čo najmenej právne nástroje. nástroje. Čiže ukazujeme, že existuje už právny rámec pre tento typ e, paušálnej dane. Pre nás, e, a to sme si overili, sme si e, zobrali príklad smernice o kablovej televízie satelitnom príjme. Nenastoluje sa tu povinná licencia a exkluzívne práva sa obmedzujú na kolektívnu správu, čiže právo je na strane týchto kolektívnych združení, ktoré to sa týka teda káblového prenosu a satelitného prenosu tento spôsob e, alebo tento právny rámec je kompatibilný s medzinárodnými zmluvami a pokiaľ ide o stiahovanie, um, ehm, toto by bolo exkluzívne právo, povolenie na výmenu súborov v obmedzenom období a, a bolo by tu povolovanie zo strany e, držiteľov týchto obsahov. Aby som teda ešte išiel ďalej, aby som načrtol e, hranice e, tohto paušálu, takže je tu právo na sťahovanie a zverejňovanie alebo sprístupňovania obsahov pre mm, účely výmeny, pre vytváranie sieti, sietí. Išlo by o obmedzovanie výmeny alebo limitovanie pre konečných spotrebiteľov a vylučuje to všetky platformy, ktoré z tejto výmeny e, profitujú v tom zmysle, že je to ich biznis sú tu teda povolené výmeny v obmedzenom počte párov. Ehm, hovoríme eh, o rodinnom kruhu, ale samozrejme aj nad rámec, teda taký numerický rodinný kruh. A samozrejme ponuky eh, priameho sťahovania, teda streaming a um, Ehm, kybernetické zámky. Tých by sa to netýkalo, pretože tam sú iné právne otázky, ktoré sa, mm, ktorých sa štúdia netýka, ale môžeme o nich hovoriť. Pre úspech tohto projektu sme identifikovali kritéria, právny základ, efektívnosť, špecifika, možnosť silnej regulácie, správu a riadenie cena a marketing. Hovoríme o 42 faktoroch úspechu, ale nie sú to 40, nie je to 42 etáp alebo 42 odporúčaní. Je to skôr taký celok údajov preto, aby projekt sa úspešne završil. Pokiaľ ide o politickú realizovateľnosť, to bola jedna z otázok, tak tu je jasné, že tento systém nebude bojovať alebo mm, nezlikviduje pirátstvo. Tento systém nemôže nahradiť priživovanie sa na existujúcich obchodných modeloch, ale je to doplnkový systém, ktorý vytvára hodnotu pre kreatívne spoločenstvo, konsenzus, alebo aspoň taká, taký cieľ vyhnúť sa e, opozícii alebo nejakému odporu, ehm, alebo ho zminimalizovať, e, spoločné riadenie, vytváranie systému riadiaceho rámca. Tu je dôležité pokračovať v posilňovaní boja proti pirátstvu v audiovizuálnej oblasti alebo nelegálnemu využívaniu obsahov. Podľa mňa tieto dva systémy musia byť paralelné. Hospodárska realizovateľnosť, už sme to povedali, je veľmi dôležité zabezpečiť nielen spravodlivú cenu, odlišnú cenu pre hudbu, audiovizuálny kinematografický obla, um, obsah a zabezpečiť aj to, aby náklady na riadenie boli kompatibilné s realitou, ale tiež priateľné držiteľmi uh, týchto obsahov v celom uh, hodnotovom reťazci. Nemáme, nemali sme čas ani prostriedky um, doladiť túto prácu. A hĺbková štúdia nákladov na správu pre poskytovateľov obsahov, pre e, spoločenstva, otázka zásadného charakteru možného využívania, pretože ako viete, veľa tých držiteľov e, majú pre, premivé ponuky, je to teda nepriateľné používať túto paušálnu daň v tejto oblasti. A dnes vidíme, že DND to je nový spôsob, teda simultánne vydanie jednak v kinosálach, na DVDčkách a podobne. Toto sú také prémiové ponuky. A na záver, e, toto je problém, ktorý sa nedá len tak ľahko vyriešiť. Otázka spôsobu redistribúcie príjmov a otázka prípadnej značky, ako sa to deje v niektorých krajinách, ktoré umožňujú autorizáciu takýchto výmen. A hospodárska nevyhnutnosť podporovať tento projekt e, pre maximálny počet držiteľov obsahov a katalógov, pretože inak cena bude príliš vysoká a ponuka nebude atraktívna. A riziko je to, že musíme presvedčiť maximálny počet držiteľov katalógov, že je to v ich záujme. Ako by tento projekt mohol fungovať eh, pre maximálny počet spotrebiteľov, ako aj pre kreatívny priemysel? podpora, predaj, zber, to musí byť zo strany poskytovateľov prístupu, ten by mohol fakturovať na mesačnej báze, mm, mohlo by to byť nejaké poistenie, alebo ako v prípade, keď si nakupujete nejaký domáci elektrospotrebič, e, tak platíte ekodaň tak mm, bola by tu nejaká značka, alebo v predplatnom by tu bola informácia, že x eur je táto paušálna daň a povedať spotrebiteľom, čo je povolené, čo pokrýva suma, ktorá bude platená mesačne, teda typ výmeny, ktorý je možný a <clears throat> nie je možné dať online celé katalógy pre spotrebiteľov, nevyužívať výmenu preto, aby sa robili fyzické kopie a tie by sa potom ďalej distribuovali. Teda toto je, by bol nejaký mesačný poplatok, ktorý by spotrebiteľ platil svojmu poskytovateľovi prístupu. Keď sa vyberú tieto peniaze, tak potom by to išlo do hodnotového reťazca a kreatívny priemysel z toho výrobného e, pohľadu správcovské spoločnosti by mohli robiť takýto typ práce o sumách. Tie by sa vyberali mesačne, poskytovateľmi prístupy a tieto by boli odovzdávané spoločnej správcovskej spoločnosti, keď sa odpočítajú prevádzkové náklady poskytovateľov prístupu. Čiže bola by to čistá suma, ktorá by bola potom odovzdávaná poskytovateľmi prístupov e, správcovskej spoločnosti. Poskytovateľa prístupu by nemuseli skúmať, čo bolo sťahované, čo bolo e, predmetom výmeny, e, nešlo by tu o, o porušovanie. Každých 6 mesiacov, a toto je návrh, by e, spoločná správcovská spoločnosť e, urobila distribúciu týchto E, príjmov, držiteľom práv na základe metodológie distribúcie, ktorá je veľmi dôležitá, pretože toto je kľúč pre priateľnosť zo strany e, tej profesionálnej obce, aby súhlasili s touto paušálnou daňou. Teda my navrhujeme možné riešenie, ale nehovoríme, že toto treba spraviť. Vieme, že keď si zoberieme príklady v oblasti poskytovania satelitného príjmu, tak toto je hlavným predmetom diskusie. Boli sme veľmi opatrní a myslíme si, že teda takáto, takýto by bol návrh opatrení pre existujúci predaj, boli tu prieskumy, alebo možno sú nejaké iné metódy, ktoré by mohli byť využité. Toto je kľúčové, že my sme nechceli rozhodovať na tejto úrovni a nemôžeme to ani urobiť, pretože by to znamenalo, že by to znamenalo rozsiahle diskusie so všetkými aktérmi, čiže model pre nás je to AGICOA, teda Medzinárodné združenie e, kolektívneho riadenia audiovizuálnych diel. E, je to káblový prenos pre simultánny prenos bez zmien televízneho signálu v káblových a satelitných sieťach, čiže e, preplatenie súm e, smerom k Ažikoa e, zo strany predplatiteľov káblových sietí a Agikoa potom dvakrát ročne, myslím, že sa to deje, redistribuje tieto výnosy na základe prehlásení, ktoré urobili držiteľia práv. Čo sa mi zdá dôležité v modele Agicoa, že všetci producenti vrátane Američanov s svojimi veľkými katalógmi s tým súhlasili, čiže môže to byť model, ktorý byť rozšírený, ale dnes už sa nespochybňuje, pretože každý je jeho súčasťou a profituje z tejto skutočnosti sumy, ktoré by boli vybraté a potom redistribuované, by pokryli e, odmeňovanie interpretov a autorov, ako aj producentov na základe podpísaných zmluv. Otázka keďže spoločné správno, správcovské spoločnosti existujú, je to záruka pre kreatívnu, kreatívny sektor, že toto bude spravovať nejaká jedna spoločnosť. Tento výskum, teda sa, ktorý sa nám zdá zásadný, je, sa sústreďuje na ceny, potom rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Týkalo by sa to aj priateľnosti E, správcovských nákladov 2%, 5%, 10% a týkalo by sa to predovšetkým metodológie redistribúcie prostriedkov. Ďakujem. Využili ste takmer všetok váš čas a zostáva nám ešte 10 minút. A slovo má pani Trupel. Ja, ich beginne mit einem... Ďakujem pekne. Začala by som tým, že spomeniem odvolávku na bolonský proces, kde išlo o prezentáciu o určité filozofické predstavy. Myslím si, že pri tejto otázke je dôležité sa si uvedomiť, že z filozofického hľadiska ide o úplne inú vec. Na jednej strane je to digitálna revolúcia, ktorá zmenila náš svet a práve sme si vypočuli, že digitálna revolúcia znamená viac času spotrebiteľov a menej producentov Takže ide o to, že si musíme uvedomiť, že mnohí spotrebitelia neplatia e, za tieto produkty a tým pádom nie je možné financovať výrobu týchto produktov, takže nie je to udržateľný model financovania. Potom sú tu samozrejme kritérie, ktoré sa týka ochrany osobných údajov a potom je tu fenomén, že je tu spor medzi starými a novými monopolmi, napríklad je to teda Hollywood a a rozličné nahrávacie spoločnosti, ktoré sú, idú proti Google a rozličným telekomunikačným spoločnostiam. Potom sú tu nové monopoly, ktoré si zarábajú tým na seba, že využívajú e, obsahy tretích bez toho, že by platili autorov. Ani to nepovažujem za udržateľný model. To znamená, že opätovne tu vystáva otázka, či internetoví providery by nemali byť regulovaní iným spôsobom, aby to mali politické, aby to mali záväzky, aby e, správnym spôsobom predávali e, tieto záväzky a tie obsahy. Musíme si povedať otázku, čo je komerčné a nekomerčné, aké, aké, aká je výmena e, súborov. Vieme, že v Nemecku bola zakázaná určitá stránka, vo Švedsku pred pár Pirate Bay a bola tu veľká diskusia, ktorá sa týkala digitálnej diskusie išlo o to, čo je verejné a čo je súkromné, takže musím povedať, že to je množstvo filozofických otázok, e, ktoré sú otvorené a musíme na nich nájsť, nájsť odpoveď. Chcem sa poďakovať tým, ktorí vypracovali túto štúdiu. Dôležité je, že sa poukázalo na tie veci, ktoré tam doriešiť. Čo sa mi páči, ten celkový prístup popri všetkých problémoch, ktoré ostávajú otvorené, je to, že navrhujete určitý systém licencovania. To znamená, že nechcete mať nejakú výnimku z e, autorských práv, išlo by tu určitú licenciu, ktorá by sa týkala umelcov. Toto by išlo na digitálnu spoločnosť, ktorá by potom e, tieto práva predávala a potom spotrebiteľi by zaplatili určitý poplatok, určitý paušál a využili by diela podľa svojej ľubovôle a tým pádom dalo by sa povedať, že legálne v určitom okruhu by bolo možné zdieľať tieto súbory, tieto dáta. Takže tento model považujem celkom zaujímavý poukazujú na to, že práve v digitálnej oblasti potrebujeme takéto spoločnosti a že potrebujeme mať kolektívne riadenie práv, lebo ináč by nebolo možné licencie vlastne primárnym spôsobom predávať v tomto digitálnom svete. Potom ste to spomínali konkrétne návrhy, oddelili ste literatúru od hudby a od e, ostatných obsahov. A ja by som sa chcel spýtať, že čo sa týka reality v sociálnych sieťach, či je možné vôbec takéto rozlišovanie ešte akceptovať, či je to udržateľné, alebo vieme, že e, v tých sociálnych sieťach dochádza k výmenám filmov, e, hudby a kníh. Takže moja hlavná otázka na vás je, či vlastne považujete tento prístup za udržateľný a či by sa to nemalo rozdeliť podľa dátových paketov tak sa vlastne postupuje pri smartfónoch, že tam máte dátové pakety a keď prekročíte limit, tak musíte zaplatiť viac. No a potom je tu ešte určitá hranica, ste stanovili okruh 50 osôb, pre ktoré by platili určité ceny. V rámci tohoto okruhu bolo možné legálne zdieľať súbory, ako ste prišli na toto číslo, nejako svojvoľne, alebo akým spôsobom, spôsobom sa to bude kontrolovať. Mohli by ste nám to vysvetliť, keďže nie je jasné, ako to má fungovať. Samozrejme, providery tu musia zohrať dôležitú úlohu, ako to chcete realizovať. Z technického hľadiska, ako budete riešiť ochranu osobných údajov, to boli moje dve otázky. Ďakujem pekne. Áno. A ja sa chcem poďakovať za túto prvú štúdiu na túto tému. Myslím, že zdieľam názor s viacerými tu, že iste je možné, alebo je nutné sa zahlbiť viac do, to, do tejto témy, aby sa to celé vyriešilo tak, aby sa našli a vytvorili rozumné koncepty. To, čo povedala kolíne Trupel, podľa mňa to bolo primerane prezentované. Podľa mňa to ešte vystáva otázka tieto poplatky v rámci tohoto modelu, ktorý vy ste navrhli, podľa akého kľúča by sa napríklad prerozdelili, ako by smerovali príslušným umelcom a kreatívnym umelcom, autorom? Máte nejaké myšlienky, predstavy, ako by to malo fungovať? Ako sa to bude spravodlivo prevzdelovať? Potom ďalšia otázka. Vy hovoríte o koexistencii tzv. prémiových komerčných ponúk a týchto paušálnych ponúk. Aký tu je vplyv na komerčné ponuky myslím tým aktuálne využívanie diel legálnym spôsobom a tento nový systém, aký, akú výhodu by priniesol v oblasti ilegálneho využívania dát, stiahovanie dát, zdieľania dát, ako, ako, ako by to ovplyvnilo existujúce ponuky, došlo by k poklesu aktuálnych ponúk, alebo je nutné vypracovať ďalšie analýzy. Ďakujem pekne. Ešte raz pán Batimo a potom to musíme ukončiť. Ďakujem. Grazie anch'io, trovo molto interessante lo studio. Voglio solo fare una domanda molto... Ďakujem pekne. Ja by som chcel položiť veľmi jednoduchú otázku. Bol zohľadený celkový model vysielania, napríklad keď sa vysielajú nejaké obsahy, videa alebo hudba, musíme si uvedomiť, ako to funguje. Ľudia sa to vysielanie platia určite licencie, to sa týka platformiem Sky. To znamená, že tieto model, ktorý by sa dal využiť, prečo by sa malo ísť inou cestou? Ďakujem pekne. Monsieur Modo. Pán Modo. Pred chvíľou som už povedala, že máme málo času, takže pán Modo. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky a Erik, ktorý tu sedí vedľa mňa, odpovie na ostatné. Otázka 50. Tak tu sme vychádzali z tohto čísla ako z hypotézy. Či sieť 50 osôb je príliš veľká a neskôr sme zistili, ale nemám tu žiadnu zmienku na danú štúdiu, jedna štúdia, ktorá hovorila, že globálne v sieťach e, podobných subjektov je 27 až 28 subjektov, medzi ktorými sa vymieňa obsah. Čiže je to oveľa menšie ako to číslo 50, čo je v štúdii. A my si ale v žiadnom prípade nemyslíme, že výmena sa robí v celom svete e, v rámci tisícov subjektov na Facebooku alebo na internete a že je to hoci teda to sa neobmedzuje len na rodinu, ale je to obmedzené na určitú blízkosť, ehm, existenciu e, sietí. Táto štúdia nie je naša, je to dokumentáciu, ktorú sme nedávno našli v obehu v rámci tohto sektora. A druhá vec, tie špičkové alebo najlepšie ponuky sú podstatou e, hlavne v kinematografii filmy európske alebo americké môžu vychádzať e, legálne, môžu sa premietať legálne v sále, výjsť na DVDčkách a tieto ponuky, to sú legálne ponuky, a ponuky, ktoré robia držiteľia práv a distribútory, musia existovať na trhoch, eh, hoci zároveň je ponuka za 3 eurá, čo znamená, že hoci ktorý užívateľ za 3 eurá môže mať to, čo by plati, za čo by zaplatil 5-6 eur. Je to proti globálnym záujmom eh, sektora aj e, týchto diel, pretože to umožňuje e, zvyhodňovať držiteľov týchto obsahov. Pokiaľ ide o autorov a umelcov, my si myslíme, že kľúč pre prerozdelenie je možno kontrakt, ktorý existuje medzi autormi a režisérmi a ich producentami ale vieme si predstaviť aj inú metódu, je ich viacej. E, napríklad v súkromných oblastiach táto kop, takéto kopie sa zdieľajú e, po tretinách medzi zákazníkov, producentov, umelcov. Čiže bolo by e, dobré, keby sme boli presní, keby tieto vyzbierané sumy mali byť veľmi veľké. Ak je napríklad 20 miliónov Európanov, platí každý mesiac 4,50 eur v rámci paušálnej dane, suma, ktorú to predstavuje spôsob správy a redistribúcie nemôže byť aproximatívny, nemôže byť založené na týchto tretinách. Musí to byť vypočítané čo najpresnejšie pre autorov, umelcov a producentov. Neviem, či som ešte zabudol na niektoré otázky. Erik? Prvá otázka sa týkala ťažkostí v numerickom svete, aby sa e, zmeral obsah, nie e, byty. Mm, je veľmi ťažké povedať, že báseň, jedna veta eh, stojí menej ako filozofické dielo, eh, ktoré má 300 strán. Nejde o kvantitu, ktorá určuje hodnotu. Toto je skutočný problém a bolo by ľahšie zmerať obsah prenášaných dát, ale podľa mňa z kultúrneho hľadiska by to nestačilo. Redistribúcia. Tu sú dva prvky, ako sa to robí medzi držiteľmi práv a aké sú kritéria, ktoré sa budú uplatňovať. Jeden zo základných bodov je e, vzťahovaný obsah. Zdá sa, že toto nemôže byť jediné kritérium, pretože vzhľadom na to, že je to formou predplatného, tak pre e, producenta by stačilo urobiť veľkú propagáciu a neumožnilo by to e, podporovať e, diela alebo um, zistiť, akú hodnotu prikladajú spotrebitelia týmto dielam. A ďalej predplatená televízia. Tento model, vzhľadom na to, že sú legálne programy predplatného, je tu potrebné podpísať zmluvu a dôležitý bod našej štúdie je, že my si myslíme, že je potrebné zlegálniť sociálny postup, ktorý je veľmi rozvinutý v numerickom svete, ale nejde o zvrátenie e, alebo vylúčenie ekonomických možností v kreatívnom priemysle, ktoré umožňujú vytvárať zdroje pre túto produkciu. Nemôže to pokryť všetko. Bude potrebné zaviesť aj represívne opatrenia, aby sa vyhlo prípadom zneužívania Hovorilo sa napríklad o problematike zneužívania. Sloboda pre konečného užívateľa neznamená, že ten, ktorý e, zarába na bezplatnej výmene, nebude postihovaný. Je to, e, je to teda odlišná oblasť, ale súvisí s týmto. Chcel som ešte dodať jednu otázku po tom, čo povedal pán Berlinger o Sky. E, tento systém umožňuje rozličné úrovne. Môže to byť paušálny systém, alebo aj vôľa spotrebiteľa povedať, že bude si stiahovať individuálny oblasť alebo hudbu a ak to stiahovanie je väčšie, ako som si to naplánoval, tak doplatím ten zvyšok. Tento systém je dobrovoľný. Musí to byť ale akceptovateľné kreatívnym e, sektorom alebo výrobcami. Ďakujem. Zdá sa, že je to veľmi zložité a mám pocit spolu s pani Trupel, že o tom treba diskutovať oveľa viac. Nie len 10 minút, potrebujeme tomu venovať viacej času. Myslím si, že je to veľmi užitočné, to, čo ste urobili. Ďakujem vám ešte raz a s koordinátormi budeme o tom hovoriť, keď sa bude hovoriť o obsahoch z, v takom väčšom rozsahu a v, podrobnejšie. Ďakujem. A teraz máme stretnutie koordinátorov. Thank you.